Dear colleagues, I, I don't think we should wait anymore. I, I, I know that there are still people who can come in, but... Kolegovia, začneme. Niekto ešte tu možno nie je, ale už to nebudeme ďalej naťahovať, takže vítam vás všetkých na tomto stretnutí, spoločnom stretnutí výboru REGI a výboru Koter v, na výbore regionov. Čiže máme tu spoločné stretnutie E, pán e, predseda e, výboru Kotter na výbor regionov Marek Vožňák je spolupredsedom tohto stretnutia a takisto teda ja v mene teda výboru regi Európskeho parlamentu. A spravili sme to tak preto, aby sme sa venovali štyrom témam, ktoré sú takými hlavnými témami v rámci nového regulačného rámca koheznej politiky eh, pre roky 2014 až 2020. Poprvé máme tu blok, ktorý sa eh, týka viac úrovňového riadenia, partnerstva a dúfame, že niekto sa vyjadri aj k tomu eh, etickému kódexu. Druhý e, taký blok, to je tá tematická koncentrácia. Potom chceme prebrať e, teritoriálny rozmer koheznej politiky a potom štvorka spoločný strategický rámec, čo je nový nástroj na lepšiu organizáciu e, politiky v budúcich rokoch. Nemusím to možno opakovať, ale predsa len to zopakujem, že sa tu stretávame v čase veľmi dôležitom. Tu v parlamente už rokujeme s radou ako spolu e, legislátori nového regulačného rámca pre budúcu politiku a ako parlament sme tiež zaangažovaní ako teda inštitúcia, ktorá vydáva stanovisko, ktoré takisto môže, ktoré takisto môže vetovať rozhodnutia. V rámci tohto, e, tejto aktivity vlastne sa vedome aj E, viacročnému finančnému rámcu. A tieto dve záležitosti vlastne budú rozhodovať o budúcej podobe kohezné politiky. My ako parlament poprvýkrát v dejinách európskej integrácie sme v takej pozícii, kde môžeme e, viac odpovedností prevziať za e, budúcu politiku Máme tu ten bežný legislatívny postup, v rámci ktorého teda konáme a znamená to, že v prípade všetkých nariadení o európskej kohezii je vlastne Európsky parlament v rovnakej pozícii ako e, rada. Teda sme, to, sme dvaja legislatóri, dvaja spolulegislatóri a teda e, naozaj je tu e, výzva, aby sme dosiahli také kompromisy, ktoré ale tú politiku tak povediac nerozrieja. Čiže to je taká veľká výzva pre nás. Ako si isto viete predstaviť, my ako poslanci, e, a to myslím, že platí aj v prípade výboru regionov, sme e, veľkými zastancami partnerstiev e, v tejto politike. Myslíme si, že to je veľmi dôležitá súčasť tohto systému a to z hľadiska nielen demokratickej legitimnosti tejto politiky, ale aj z hľadiska efektívnosti tejto politiky. Takisto podporujeme princíp flexibility, ktorý by nám umožnil pretaviť ciele, ktoré Európa má, napríklad e, v 2020 tie naše ciele, tak tieto pretaviť v program alebo do programu investícií, ktorý by e, zohliadal zohľadňoval pardon, špecifické charaktery jednotlivých e, regiónov. Čiže taká flexibilita, ktorá by lepšie reagovala na konkrétne teritoriálne potreby, ale aj príležitosti. A rovnako ako všetci v tejto miestnosti, myslím si, e, sme za to, aby sme lepšie e, vynakladali tie finančné prostriedky, aby sme lepšie investovali, čiže aby ten rámec v prípade každého účtu bol naozaj kvalitnejší. Čiže tieto štyri témy, ktoré sme na dnes e, e, vybrali, k nim sa tiež chcem stručne e, vyjadriť. Vždy sme boli za princíp posledneného partnerstva, bude, bude tomu tak aj do budúcna. Vieme, že v tejto politike to nie je niečo nové. Máme už aj teraz ten princíp partnerstva a vieme, že má aj isté nedostatky, respektíve implementácia tohto európskeho princípu partnerstva, teda že tam má nejaké nedostatky. A preto my sme chceli v tom nariadení dať isté zábezpeky, e, ktoré by e, znamenali, že do budúcna už e, takéto nedostatky sa nebudú vyskytovať. Chceli by sme v tom nariadení mať silnejšiu úlohu alebo viditeľnejšiu úlohu pre miestne orgány, pre regionálne orgány. Chceli by sme mať istú takú e, dohodu e, o partnerstve. To, to nie sú tie partnerské zmluvy samozrejme, ale uh, proste isté prepojenie medzi uh, miestnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi a potom štátnymi vládami, pokiaľ ide o prípravu programov a politik Takisto by sme chceli lepšie definovaný zoznam eh, jednotlivých eh, partnerov a oblasti v rámci nášho spoločenského a ekonomického života. Potom, čo sa týka tej druhej témy, tematická koncentrácia, toto, čo som teraz hovoril, sa týkalo tej, toho eh, viac úrovňového riadenia. Ale teraz, čo sa týka tej tematickej koncentrácie, chceli by sme zladiť uh, celý tento aspekt aj z Európskou stratégiou 2020. Chceme, aby aj táto kohezná politika prispela veľmi konkrétnym, e, merateľným spôsobom k dosiahnutiu cieľov európskej stratégie, to je tá inteligentná, inteligentný rast, e, inkluzívny rast a trvalo udržateľný rast. Zároveň ale vieme, že takéto niečo môže fungovať iba vtedy, ak budeme mať dostatočne veľa flexibility že dáme istý manevrovací priestor e, regionom a obciam, aby, sa, e, aby mohli svoje programy vlastne prispôsobiť svojim špecifickým charakteristikám. A v tomto naozaj sme dosť e, neoblomní pri tých e, rokovaniach. Potom ďalšia oblasť, to je ten teritoriálny rozmer. Tam musím povedať, že navrhujeme viaceré zmeny v nariadení, ktoré by posilnili tento teritoriálny, tento územný komponent politických mechanizmov a dám vám konkrétne príklady. Veľmi nám záleží na prepojení medzi mestským rozmerom a vidieckým. Sme veľmi za nové nástroje, ako napríklad e, rozvoj, ktorý je vedený zo strany spoločenstva, community-led development, potom tie ITI. Sme takisto za lepšiu koordináciu e, programov s makroregionálnymi stratégiami. A takisto sme za posilnenú, viditeľnejšiu e, teritoriálnu spoluprácu v rámci Európy a z hľadiska finančného. A potom e, ten štvrtý bod, spoločný strategický rámec. Toto je istý taký podporný nástroj v rámci tej politiky. Poprvýkrát sme, e, tu máme k dispozícii e, tie e, spoločné ustanovenia, takže máme tu isté konkrétne pravidla, konkrétne nariadenia, ktoré zabezpečujú konzistentnosť a koherentnosť medzi všetkými piatimi fondami, ktoré v európskom rozpočte máme. A chceme teda podporiť koordináciu, používanie synergii, využívanie synergii, akým spôsobom to spraviť, ako dobre využiť všetkých 5 fondov. To všetko je súčasť e, práve tohto spoločného strategického rámca. Takže to je e, také všeobecné uvedenie tejto tematiky z mojej strany a teraz poprosím pána e, predsedu Mareka Vožniaka o jeho úvod. Ďakujem pekne, teším ma, že tu môžem byť ako predseda výboru Koter a budem vystupovať po polsky, takže prosím, nasadte si sluchatka which uh, don't have it. E, szanowni Państwo, z, e, bardzo się cieszę, że po raz kolejny, tak jak co roku, spotykamy się z e, przedstawicielami komisji. Dámy a páni, veľmi sa teším tomu, že sa tu môžeme stretnúť so zastupcami výboru REGI. Veľmi ma teší, že tu stretáme všetkých tých, pre ktorých kohezná politika je dôležitá. Stretávame sa tu v dôležitom okamžiku, pretože rokovania o rámcových podmienkách, hlavne o rozpočte, pretrvávajú a rozpočet sa predsa odzrkadľuje najvýraznejšie na našej budúcnosti. Keď tento rozpočet pre koheznú politiku nebude dobrý, tak všetky úpravy, ktoré nás, sa nás týkajú, budú veľmi ťažko presaditeľné. Budúcnosť koheznej politiky sa musí potom korigovať a to sú určite e, naše obavy, ktoré sa s tým spájajú. Preto hovoríme s výborom regiónov, e, e, zúčastňujeme sa rokovaní a to preto, pretože sme presvedčení o tom, že kohezná politika pre Európsku úniu má veľký význam. Predovšetkým chceme posilniť konkurencieschopnosť Európy a na to potrebujeme silnú koheznú politiku. To sa medzi iným prejavuje v, na našej stratégii Európa 2020. Výbor regiónov vypracoval svoje stanoviska, ich odovzdal k daným fondom. Pripravujeme ešte správu o spoločných rámcových podmienkach a ja mám tú čest byť hlavným spravodajcom v týchto správach. Dúfam, že naša, naše stanovisko príjme i e, výbor regionov a to počas plenárneho zasadnutia v novembri. Sme si vedomí toho, že tie e, pripravené stanoviska, ktoré sme e, pripravili, že ich budeme musieť prepracovať. Musíme ešte raz e, zhrnúť a zvážiť všetky názory. A to všetko, čo sa ešte neodzrkadlilo v návrhoch, to sa vypracuje na novo a dúfame, že začiatkom roka v januári naše stanovisko k novej koheznej politike bude môcť byť e, prijaté a odhlasované a budeme ho môcť e, predložiť rade. Samozrejme, že na dnešné stretnutie som sa kolegovia e, pripravil. Máme tu stanovisko parlamentu i príslušného výboru, ktoré sme analyzovali a zhrnuli do tabulky. Táto tabulka e, má 11 strán a mňa teší, že môžem konštatovať, že takmer všetky otázky sa zhodujú i s našimi názormi. Sú tu len malé rozdiely určite budeme môcť e, e, profitovať z toho, že, parl- že parlam, e, máme v osobe Európskeho parlamentu takého silného partnera. Naše návrhy posunieme priamo spravodajcom alebo predsedkyni výboru, budeme ich môcť prezentovať a nás veľmi teší, že tu e, máme príslušnú pozornosť, že e, nám načúvajú, pretože máme takým spôsobom dobrého partnera. Na čo vás chcem upozorniť? Výbor regionov je, samozrejme, je samozrejme, že kohezná politika je v centre našej pozornosti. Skonštatovali sme, alebo teda vypracovali sme stanoviská, ktoré ukazujú, že výzdavky v tejto súvislosti v budúcnosti by sa mali e, obmedziť. To sa opiera o to, že všetky e, e, európske regióny majú právo na to ďalej sa rozvíjať a pre ne je kohezná politika dôležitá. A preto my podporujeme tie regióny, ktoré sa nachádzajú v určitej prechodnej fáze, tie, ktoré v posledných rokoch sa ďalej rozvíjali a kde e, hrubý e, domáci produkt na hlavu je tak trochu vyšší, teda v rozmedzi 50 až 59 e, ale sme si tiež vedomi toho, že tieto regióny musíme ďalej podporovať, pretože nemôže tomu byť tak, že dosiahnuté úspechy budú viec k tomu, že tieto regióny podporíme menšou mierou. Rovnako dôležité, a to už je takmer tradícia výboru regionov, je to, že sa budeme e, zasadzovať za viac úrovňovú e, formu riadenia a governance. E, prijali sme v rámci Koteru kódex postupu a správania, e, Code of Conduct a budeme e, ďalej o ňom hlasovať. Pre nás je dôležité e, poukázať na to, že náš hlas, hlas výboru regionov počas alebo v rámci celého legislatívneho obdobia a v rámci celých, celého, celého legislatívneho postupu, že sa zohľadní Rovnako dôležitá je pre nás stratégia Európa 2020. Vieme, že orientácia tém eh, je dôležitá pri eh, rokovaniach, napríklad keď ide o pridelovanie prostriedkov. Kompromis je tu určite potrebný, na druhej strane musíme naďalej eh, preukazovať určitú flexibilitu pri implementácii projektov, programov, v regiónoch. Ja sám vediem jeden z týchto regiónov. Pre nás je dôležité, aby, e, keďže takýchto regiónov je v Európe veľa, aby sme mali určitú flexibilitu, aby sme sa vedeli prispôsobiť požiadavkám budúcnosti. Programy musia zodpovedať našim požiadavkám a, a musia byť prispôsobené našim danostiam. Iba takto môžeme naše výhody e, najlepšie využiť. Nesmieme mať príliš e, rigidný e, koncept. Stanovisko výboru regionov je jednomyselné, pokiaľ ide o makroekonomické okolnosti, predovšetkým pokiaľ ide o prepojenie kohézie s stabilitou a rastom, rast, paktom rastu a stability. Obávame sa, že pri úzke previazanie na e, e, makroekonomické danosti mohlo viesť k tomu, že sa vyskytnú určité odporúčania a tí, ktorí budú tie e, programy implementovať, nebudú mať tú možnosť e, rozvíjať sa tak, ako by sme si to želali. Príliš úzke prepojenie, vzájomné prepojenie e, pre podľa nás výhodou nebolo. Očakávame aj určitú stabilitu programovacieho procesu, Predovšetkým dúfame, že hospodárska situácia pri príprave programov eh, bude zohľadnené. Tak predovšetkým to, eh, a, ak by sa európsky semester príliš odzrkadlil eh, na programoch, bolo by to pre nás skôr priťažením. Nemáme potom, v takom prípade by sme nemali možnosť plánovať a preto e, v takejto nestabilnej situácii by bolo aj e, ťažké úspešne e, byť činný. Ďalej potom sme proti systému odmeňovania, pre, pokiaľ ide o vytváranie tých rezerv, realizačných rezerv. My sme toho názoru, že by systém mohol viesť k tomu, že ciele by sa formulovali inak, jednoducho by boli stanovené nižšie, aby sme mohli vytvárať takéto rezervy a preto aj v tejto oblasti sme veľmi skeptickí. Záverom snáď len toľko, že zjednodušenie e, z perspektívy, z pohľadu organizácie, ktorá je vlastne za implementáciu programov, určite je osobitne významné to, že E, procesy zjednodušíme, o tom sa e, veľa hovorí, ale postupy samozrejme sú čoraz zložitejšie, čoraz ťažké, ťažšie, pretože sa vychádza z toho, že takýto, takýto komplexný systém predpisov by mohol viesť k tomu, že by sa vylúčili zlé praktiky, ale aj pri veľmi presnej formulácii e, postupov je ešte vždy možné, že e, dôjde k tomu, že implementácia bude ťažšia, dal by sa to formulovať i inak, mali by sme jednoducho procesy zjednodušiť. To je v skutočnosti jediný cieľ, ktorý by sme mali mať pred očami určite to bude aj úspešné. Dnes sú tu zastúpení e, správodajcovia pre jednotlivé oblasti koheznej politiky. Budú vám môcť odpovedať na vaše otázky či reagovať na vaše úvehy, úvahy. Toľko z mojej strany na úvod. E, ďakujem. Ďakujem. Teraz bohužiaľ začneme bojovať s časom. Máme ho málo. Máme štyri témy. Navrhujem, aby sme diskutovali tému po téme a začneme e, tak, aby sme mali asi, asi 12 až 15 minút na prvú tému, viacúrovňová riadenie, partnerstvo a e, pravidlá správania a morálny kódex a potom E, budú odpo- teraz začneme otázkami z vašich radov a potom e, e, nám dajú odpovede členovia komisie Koter. Takisto dúfame, že hlavne naši hostia zvonka budú sa aktívne pýtať a, zaujím, a prihlásia sa do diskusie. Tí z vás, ktorí chcete položiť otázku, prosím, nepresiahnite minútu a i v tejto minúte nás prosím vždy informujte o tom, kto ste a odkiaľ pochádzate. Začneme teda e, otázkou k, teda k viazúrovnému riadeniu, partnerstvu a e, pravidlom správania. Je tu niekto, kto by sa chcel spýtať k tejto téme? Uh, Nielsen, Vidíme tu uh, Jensa Nilsena z Európskeho parlamentu. Ten by sa rád chcel spýtať otázku, očividne. Ďakujem. 10 rokov som bol členom uh, Koteru a čo vždy bolo veľmi relevantné i pre parlament, to je otázka partnerstva, princíp partnerstva tak, ako ho e, navrhuje Európska komisia. Tento princíp je dobrý, všetko v poriadku. Európsky parlament k tomu pripravil stanovisko, chceme ho ešte zlepšiť ale dúfam, že, alebo myslím si, že tento princíp sa mnohým regiónom nepáči. Tým pádom totiž dochádza k decentralizácii. Ako poslanec Európskeho parlamentu sa chcem spýtať, či vyvíjate u vašich vlád tlak, aby tento princíp partnerstva naozaj e, obdržal centrálnu pozíciu pri implementácii. Rada by som najprv zozbierala všetky otázky k tejto téme, potom totiž budeme môcť e, e, obmedziť, udržať ten čas. Kto je ďalší, ktorý by sa chcel spýtať? Nech sa páči. Som Sebastian eh, Ganier a som z Nemecka. Eh, keďže veľké, veľký, eh, veľký podiel prostredkov sa použije na vývoj a výskum, a keď sa pozriem na Eh, sektory vývoja v mojej krajine v Holandsku. Chcem sa spýtať, ako zabezpečí legislatíva, že členské krajiny eh, spoja tieto záujmy s eh, neziskovými aktivitami, ako je sociálne podnikateľstvo, bytová otázka a ako budete smerovať teda k zoznamu partnerov a partnerským dohodám. Any other question or any other comment? From... Sú prosím nejaké ďalšie otázky, pripomienky? Nech sa páči. Dámy a páni, použijem tlmočenie, takže prejdem do svojho rodného jazyka, materinského jazyka. Chcel by som sa spýtať zástupcov výboru regionov, či sú pripravení na vyššie stupeň spoluprácu, spolupráce. V rámci trialógu e, prerokováme tzv. partnership contracts, čo by malo znamenať, že v budúcnosti sa budú môcť zástupci obci a zástupci regiónov zúčastniť na rokovaniach s vládou. Máte stanovené priority s tým, že keď bude tento proces schválený, zabezpečí sa rýchlosť a efektívnosť týchto rokovaní? Ďakujem. Any other comment or question? Sú prosím ďalšie otázky alebo pripomienky, nech sa páči. Hvala e, za besedo. E, zdaj, ko poslušamo e, to razpravo, ko govorimo o partnerstvu. Ďakujem keď e, som počúval e, tejto, túto diskusiu, ktorá sa hovorí o partnerstve, zdá sa mi, že tá diskusia prebieha na troch úrovniach, na regionálnej, národnej a európskej. Je to náročná doba, lebo keď hovoríme o jednotlivých krajinách, tak e, ide takisto v rámci jednotlivých krajín o tri úrovne, a to miestna, regionálna a národná. Takže niekedy je to dosť náročné a e, my e, samozrejme usilujeme o decentralizáciu, ale tento nástroj sa používa skôr na ďalšiu centralizáciu úrovni. Moja otázka je, akým spôsobom sa má tá, toto partnerstvo e, predstavovať regionálnym a miestnym orgánom tak, aby sa e, opatrenia na národnej úrovni redukovali, hoci vieme, že niektoré projekty sa realizujú na miestnej a regionálnej úrovni. Toto sa dosť často vynecháva z diskusí. So try to speak Czech. Ja sa takisto pokúsim hovoriť po česky ako pán Vlasák. Uh, ale po česky. Domnievam sa, že v prvom rade eh, obce, si musíme položiť otázky, či obce a regióny sú pripravené zapojiť sa do partnerstiev. Ak si dobre pamätám, príprava terajšieho programového obdobia vychádzala z toho, že sa má pripraviť v spolupráci a so zapojením miestnych a regionálnych orgánov a ďalších aktérov. E, všeobecne sa to e, dialo tak, že niektoré veci sme dostali na spripomienkovanie, my sme pripomienky napísali, povedali nám, že sa zapracovali a tým pádom sa partnerstvo viac menej uzavrelo a boli sme zapojení. Ja si myslím, že u nás existujú kapacity, a to nehovorím len za Českú republiku, je v našom záujme, aby sme boli zapojení, aby tam boli zapracované priority ktoré potrebujeme v obciach, v mestách, v regiónoch. Keď sa pozriem na rozvojové programy Českej republiky a na to, aké investície robia regióny, mesta a obce, tak nechcem e, tvrdiť, ale myslím si, že 80% sú pre, e, teda proinvestičné a e, s využitím európskych peňazí. Ja si myslím, že toto je motor rozvoja našich miest a obcí a že my musíme byť pripravení, aby som odpovedal pánovi Vlasákovi, lebo v opačnom prípade by sme rezignovali na, toho, na funkciu toho, čo máme v mestách a v regiónoch robiť, to znamená vytvárať prostredie. A pokiaľ ide o zapájanie do jednotlivých úrovní, domnievam sa, že Neexistuje pomerne podrobná metodika na národný program reforiem. Ja o tom hovorím už dlhšie a apelujem na to, aby jednotlivé e, štáty vypracovali národný program Reporiem tak, že pre každú úroveň bude stanovená matica, stanovujúca, čo je miestna, regionálna, národná úroveň a takto by z toho tie potreby aj príležitosti vzýšli z tohto národného programu Reporiem a vedeli by sme, ako postupovať ďalej. Ďakujem. No, si, si, no. Oui, eh, Ďakujem som e, viceprezidentom regiónu Rhône na Alpy vo Francúzsku. A Zastupujem tu francúzske regióny. Mám len dve pripomienky. Veľa sa už povedalo. Ja by som chcel povedať našim kolegom v Európskom parlamente, že dôležitá je otázka časového harmonogramu. Diabol je totiž v detailoch a je veľmi dobré, že sa snažíme všetkých zapojiť. Vo Francúzsku sa takisto zmení pravidlo o riadení európskych fondoch. Ale viete, že vedieme tento boj, pokiaľ ide o národné programy a partnerské programy. Ak chceme zapojiť všetky obce, ja už to v mojom regióne robím druhý rok, viem, že to potrvá jeden rok, pretože tento región má 6 miliónov obyvateľov, veľa miest, veľa departmentov a e, to zaberie veľa času. Ten časový rozmer je dosť rozhodujúci a pokiaľ chceme teda vytvoriť národné e, partnerstva, tak e, potrebujeme si ponechať dostatok času času predtým, než sa vymedzí operačný program. V opačnom prípade to bude všetko redukované na technokratický postup, ktorý neumožní dostatočnú účasť miestnych hm, orgánov miestnej samozprávy. Prepašte, že to zdôrazňujem, ale toto je skutočne podmienka na skutočne viac úrovňové riadenie. Mohol by, mohla by som poprosiť niekoho z výboru regionov, aby sa vyjadril. Ak nie, tak Môžeme e, pokračovať a môžeme aj vyjadriť pozíciu parlamentu k niektorým z týchto otázok. Áno, niekoľko poznámok. Musíme mať na pamäti, že sa snažíme zmeniť celú filozofiu fondov. Nejde tu o konzultácie, ide tu o partnerstvo. A E, musím na pred, Margo predračníkov povedať, že nebude žiadny celonárodný plán, budú len partnerské zmluvy. Aká je ich filozofia? Všetci partnery budú spolupracovať a budú pripravovať dokument, ktorý bude rámcom pre celý systém na 7 rokov. My vieme, že to je veľmi ťažké, lebo tých partnerov bude veľmi veľa, ale v skutočnosti je to jediná cesta. Nebude to dokument, ktorý vypracúva vláda, je to dokument, ktorý by mali vypracovať spoločne všetci partnery a nielen vypracovať, ale ide o dokument, ktorý bude možné meniť aj v priebehu tohto sedemročného obdobia a takisto ho budú môcť zmeniť všetci partneri. Princíp partnerstva znamená, že E, my obhajujeme túto zásadu, znamená, že všetci partnery by mali byť zapojení do riadenia každej etapy programovania a implementácie. Takže toto je tá skutočná výzva. Ako docieliť, aby všetci partnery boli aktívni v celom procese? Nemalo by to byť náhodné. E, nie, nie je náhodou, že komisia navrhuje um, e, kódex správania sa a mnohé členské štáty to odmietajú Rada nechce mať ten takýto kódex správania za pre celú Európu. A myslím si, že sa to týka aj operačných programov. Komisia si dnes želá mať e, partnerské dohody spoločne s operačnými e, programami. Chce to mať súčasne, aby sa ušetril čas. Ale my navrhujeme to, aby sa to robilo v dvoch rokoch, ale, krokoch, ale v úzkej nadväznosti. Poprvé by to mali byť partnerské dohody, dohoda o, o e, schémach a až potom operačný program, pretože e, čo keby nebol partnerský kontrakt schválený komisiou, čo by sa stalo s operačným programom. Čiže partnerstvo by malo byť v podstate tou prvou časťou celého balíčka. Komisia si žela, aby to bolo e, súčasťou, ale my chceme, aby to bol prvý krok. Aby to, a myslím si, že to je ten rozpor. Ale E, inak tá otázka, e, ktorá tu bola položená, bola jasná. Jedným z najťažších e, problémov, a ja to hovorím ako bývalý maršal v Polsku, maršalek, že, že dôležité je práve toto prepojenie medzi miestnou úrovňou a regionálnou úrovňou. O tom to bude reč neskôr a hovorí sa čoraz viac o vzťahoch medzi regiónmi a mestami. Viete, že DG regio zmenilo e, názov, pretože ide o riaditeľstvo pre regionálnu politiku a e, mestskú politiku, takže nemusíte klásť tú otázku, my to už robíme a ja som chcel iba zdôrazniť potrebu skutočného partnerstva nielen medzi vládou a ostatnými, ale aj medzi všetkými ostatnými navzájom. Ďakujem e, zo strany výboru regionov. Chce niekto prehovoriť? Michal Schneider, nech sa páči. Môžem k tomu e, celkom jednoducho niečo povedať, ale je to ale zložitá téma. E, mohol by som o tom hovoriť celý večer. Pán Nielsen, vítajte. E, dlho sme boli kolegami v odbornej komisii KOTER. Už čo budeme robiť vo vzťahu k členským krajinám a, a účasť, aby sa zlepšila účasť regionov? Ja vám vrátim tú otázku. Čo ste vy urobili v Švedsku za ten čas? Čo sa môžeme poučiť za tú dobu? Je to samozrejme veľmi ťažké. Každá členská krajina má iný systém, každá členská krajina má lokálne a regionálne úrovne inak štrukturované, čo sa týka rozhodovacích procesov a čo my ako inštitúcia môžeme urobiť. Nehovorím teraz o samotných členoch, ale o inštitúcia, je jednoducho vrácať sa k tej téme, diskutovať o primeranej účasti e, nižších úrovní, téma partnerstvo, téma spolupráca. To samozrejme aj robíme ako výbor regionov. Napríklad tu máme diskusiu o viacúrovňovej e, diskusii, ktorú sme e, v minulých rokoch oživili bielou knihou o viacúrovňovom riadení. Je to celá agenda o nej možno napísať celú vedu. Ďalej, stratégia 2020. Tu sme vzniesli požiadavku, aby vznikali tzv. teritoriálne pakty v členských krajinách, kde účasť lokálnych a regionálnych úrovní je zaručená. Európsky parlament túto požiadavku našťastie e, podchytil jednotlivé členské krajiny aj urobili kroky v tejto veci, ale nie sme ešte tak ďaleko, aby sme mohli povedať, že veci sa majú tak, ako by sa mať mali. Pri použití štrukturálnych fondov je toto isté. Partnerstvo, zapojenie orgánov územnej samozprávy. Už zase zákonodárstvo v krajinách je iné. Opätovne môžeme tajmu len vracať na program rokovania v Nemecku sa hovorí, že politika to je prevrtávanie sa tvrdými doskami. Potrebujete veľa času, e, vydrže, trpezlivosti a nesmiete sa nechať odradiť. Tak ja vnímam aj tému viacúrovňového partnerstva. Je to téma, ktorá nás bude dlho zamestnávať, ale vidíme už malé pokroky. E, chcela by som poprosiť pána Vozniaka o jeho pripomienky a potom, aby viedol druhý blok diskusí. Nadviažem na tému partnerstva. Samozrejme, že podporujeme e, kódex správania sa. Máme tu určité postrehy. Z našej strany tie sme dodali. Je pochopiteľné, že existujú e, pochybnosti o tom, či by sa mala, mala, malo partnerstvo postaviť na úplne novej báze, pretože ako také určite by mohlo fungovať takto monitorovacie výbory, ktoré na regionálnej úrovni predstavujú určitú dozornú funkciu, a to vo forme partnerstva určité vzory správania môžeme určite navrhnúť. E, ale tie dobré skúsenosti by sa mali ďalej využívať. Hm. Som tiež presvedčený o tom, že, že potrebujeme e, kompromis, kódex, kde negatívny postoj rady tu existuje. Nuž musíme naozaj nájsť kompromis a vyriešiť vec. Pán Garnier položil otázku, ktorá sa týkala podpory veľkých podnikov. Pri e, tematickom zacielení sa to mm, opätovne otvorilo v rámci stratégie 2020. V rámci tejto stratégie by sme mali v Európe vo veľkých, dať veľkým podnikom možnosť e, plniť si svoju úlohu. To sa týka aj podniky, ktoré, podnikov, ktoré, ktoré u malých a stredných podnikoch e, od nich odoberajú tovary a prispievajú e, k tomu, že sa vytvárajú hospodárske klastre a to na regionálnej úrovni zohráva veľký význam a preto by mali mať možnosť, mohla by tu, mala by tu byť možnosť týmto veľkým podnikom dať možnosť e, podpory. Pokiaľ ide o sociálne e, hospodárstvo, a e, sociálnu výstavbu bytov. Tuž, už to je celá veľká oblasť. Táto oblasť i naďalej musí byť podporovaná a ja dúfam, že Európsky sociálny fond a Európsky fond pre regionálny rozvoj znajdu prostriedky na tieto opatrenia. Nemôžeme predsa pripustiť, aby tu vznikala medzera, pretože tieto podniky prispievajú samozrejme k tomu, že pracovníci e, majú svoj význam. Pán Olbricht. Ide o sociálne bývanie, to sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi, lebo v Holandsku sú podniky, ktoré stavajú sociálne byty, ale aj súkromné byty. A toto, tu je problém potom so štátnou pomocou. Takže myslím si, že pokiaľ ide o bývanie, to nie je problém iba s bývaním, ale v prípade sociálneho bývania je to problém financovania zo súkromných zdrojov a zo štátnej pomoci. V Holandsku sme mali veľmi známy prípad, keď vláda rozhodla o úrovni platov pri sociálnych bytoch, no, čo ľudí veľmi nahnevalo, pretože tam išlo v podstate len o, o túto časť e, stavebníctva. Ďakujeme za tento doplnok. Dostávame sa k druhému bodu. E, e, tematická koncentrácia štrukturálnych fondov. I tu vás poprosím o otázky členovia výboru regionov a Európskeho parlamentu e, môžu sa ujať slova. Bardzo proszę. Pan Gamaliu. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca, ďakujem pán e, Vosňák, Jesusa Majo. Sa volám, som zodpovedný za e, zahraničné otázky v Galicisku, Španielsku a takisto člen výboru regiónov. My samozrejme veľmi súhlasíme, pokiaľ ide o tú tematickú koncentráciu, pokiaľ ide o rozvoj stratégie Európa 2020. Samozrejme, že s tým súhlasíme, ale zároveň sa treba pýtať, aj na vzťah medzi e, koncentráciou, teda toto tematickou koncentráciou a budúcou architektúrou e, koheznej politiky, pretože tá miera koncentrácie v jednotlivých témach bude odlišná podľa toho, aký e, cieľ si dáva daný region v rámci stratégie 2020. Čiže v rámci toho trialógu s radou a s komisiou si myslím, v rámci toho negotiating box, toho otvoreného, by parlament mal podporiť e, sieť, e, tú bezpečnostnú sieť, tú safety net v prípade tých regiónov, ktoré už e, ten konvergenčný cieľ opúšťajú. A nie je to iba z hľadiska okamžitého, teda že tie regióny, ktoré už prekročili tú, to percentuálne hodnotenie, percentuálnu časť HDP, ale aj pre tie, ktoré poprvýkrát prekročia 75% HDP. To je súčasť návrhu e, komisie. Aj, komis, aj výbor pre rozvoj v Európskom parlamente e, to povedal. Myslím, že treba teda vyslať jasný signál E, vládam, že v tomto negotiating box to takto malo byť z hľadiska spravodlivosti. Nemôžeme predsa trestať tých, ktorí už, splnil, e, ktorí už splnili nejaké ciele, ktorí vlastne dosiahli isté úspechy, dopracovali sa bližšie ku konvergencii a teraz za to chceme trestať a vylúčiť ich z ďalších e, možností. Ďakujem. Na kolejné pytania. Ďakujem. Ďakám, čakáme na ďalšie otázky z vašich radov. Viem, že, slovo, že otázku chcel položiť pán e, Wikström. Ďakujem, pán predseda. Ja e, tu zastupujem e, internetový program. Takisto sa do veľkej miery venujem implementácii stratégie pre Balské more. Eh, chcel by som eh, položiť otázku, akým spôsobom tematická koncentrácia môže zabezpečiť logiku a podporiť budúcnosť makroregionálnych stratégií. Ak totiž budeme mať rozdielne priority v jednotlivých programoch, mohlo by to dopadnúť tak, že sa vytvorí situácia, v ktorej nebudeme mať v rámci makroregionálnej stratégie spoločnej perspektívy. Ďakujem. Ďakujem bardzo.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 existoval návrh, e, alebo teda v súvislosti s príslušným návrhom nariadenia, chýba vyváženosť medzi centralizáciou na jednej úrovni a činnosťami e, územných samozpráv na strane druhej. I hovorím tu aj o mimovládnych e, organizáciách ktoré majú oveľa viac výhod ako miestne, e, orgány miestnej samozprávy, ktoré dostávajú oveľa menej e, priestoru toľko k viacúrovňovému e, riadeniu. Teraz k tematickej koncentrácii následovnej úvahy. E, veríme, že sa to dá e, ohodnotiť pozitívne, ale e, musí sa tu nájsť správny prístup, aby e, i prax zodpovedala týmto cieľom. Ďakujem bardzo. Čakám na ďalšie pytania v tom bloku. Opätovne čakám na ďalšie prihlášky v tomto tematickom bloku. Má ešte niekto otázku? Nech sa páči. Dragi colegi, știm că agenda europeană privind simplificarea cadrului financiar multianual pokiaľ ide o zjednodušenie viacročného finančného rámca, tak e, to je skutočne veľký politický cieľ, ako aj veľká výzva. Ide tu o zvýšenie efektívnosti vynakladania prostriedkov a zníženie administratívnej záťaže. Komisia iniciovala monitorovanie, uverejnila prvú e, tabuľku, e, hodnotiacu tabuľku venovanú zjednodušeniu. My e, vieme, že je v mysle, aby sa v tom pokračovalo aj po prijatí nariadenia. Členské štáty budú požiadané o to, aby vyvinuli úsilie o zjednodušenie praxi. Toto bude jedna z kapitol partnerských dohovod medzi komisiou a národnými vládami. Ako výbor REGI, ako e, európsky poslanci vnímajú úlohu miestných orgánov miestnej samozprávy a verejnej správy v tomto e, procese, pretože v Rumunsko, odkiaľ pochádzam, sú e, vedúci predstavitelia e, miestnych komunít dosť znepokojení týmto aspektom. E, pokiaľ ide o uplatňovanie ustanovení Európskeho kódexu správania sa, potenciál zjednodušenia môže byť obrovský a výsledky môžu byť veľmi pozitívne, ale na to musíme byť schopní skutočne implementovať tento kódex správania sa aj so zapojením eh, miestných orgánov. Ďakujem. Snáď ešte niekto má záujem o otázku? Nevidím záujem, takže moja prozba preto znie, pozrime sa eh, na eh, stratégiu pre Pobalskú oblasť, pani Hübner. My vám eh, život ešte väčšmi stiažíme, lebo my sa snažíme vniesť viac priorít a viac možností investovania do spolupráce, e, aby ste mohli mať ešte väčší a rôznorodejší výber. Pokiaľ ide odpoveď na vaše obavy, ako zabezpečiť, zabezpečiť tieto priority v jednotlivých programoch e, makroregionálnych, územných a tak ďalej, táto rozmanitosť môže byť zabezpečená a priniesť e, potenciál pre spoluprácu. E, vychádza sa z toho, že už už od začiatku sa regióny snažili spolupracovať v rámci makroregionálnych e, stratégií a myslia na to, ako lepšie využiť komplementárnosť v jednotlivých programoch, pretože spolupráca sa netýka len rovnakých e, programov. Spolupráca môže byť dokonca ešte väčšia v programoch, ktoré sa navzájom doplňajú. Takže jediný spôsob, ako ďalej pokračovať, je využiť skutočnosť, že makroregionálne stratégie sú v tomto regulačnom rámci posilnené a používajú sa v podobe spolupráce tak e, už na úrovni e, partnerských kontraktov, ako aj na úrovni operačných programov. Neexistuje iný spôsob, ako formálne zabezpečiť takýto typ spolupráce, pretože nemáme osobitné e, oblasti politiky Eh, ale myslím si, že tie doterajšie ponaučenia zo stratégie pre Balské more je, že eh, ľudia Eh, už eh, presne vedia, že ich miestne a regionálne orgány majú snahu spolupracovať. Existujú rôzne platformy na stretnutia, menšie, väčšie, čiže tento ľudský kapitál existuje, existuje kapitál spolupráce, ktorý takisto umožňuje vypracovať operačné regionálne programy, ako aj programy mestského rozvoja. Treba to a možno to urobiť pre každú oblasť stratégie. Myslím si, že toto je príklad toho, do akej miery táto neformálna, táto meká e, časť politiky existuje. Ale môžeme myslieť aj na to, že požiadame Európsku komisiu, aby v procese rokovaní s členskými štátmi vystupovala e, jednoznačne a aby sa táto otázka makroregionálnej stratégie e, takisto zamerala na zlepšenie synergie medzi štátmi a regiónmi. Myslím si, že to by malo byť na programe, keď sa začnú prvé rokovania komisie. Využívam to, že mám slovo aj na to, aby som odpovedala na otázku časového rozmeru. E, to, tento časový rozmer, ktorý sa predpokladá v regulačnom rámci, e, znamená, že pre každý krok bude určený čas, kedy by mal byť urobený. Ale myslím si, že mnohé členské štáty už pripravili svoje národné systémy, svoje národné priority a už teraz sú v kontakte s partnermi a sú zapojení do spolupráce, ktorá môže v konečnom dôsledku viesť k uzatvoreniu skutočných partnerských dohod pretože komisia už pripravila issue paper pre jed... Nie, nevolá sa to tak, prepačte neviem si spomenúť, ako sa volá ten dokument, ktorý e, majú vypracovať jednotlivé členské štáty. Už teraz prebieha spolupráca medzi komisiou a členskými štátmi v rámci jednotlivých členských štátov a to aj napriek skutočnosti, že ešte nebolo prijaté nariadenie. Ale to je veľmi dôležité, lebo keby sme čakali až na skončenie rokovaní a potom by príprava projektov a tak ďalej mohla znamenať, že sa oneskoríme opäť rokov. Ale ide nám o to, aby sme e, vychádzali e, z toho, že inštitúcie si urobia svoju úlohu, že sa rozhodne o, o pridelení finančných prostriedkov. To je dôležité. A teraz k zjednodušeniu. Čo môžu robiť miestne orgány na zjednodušenie? Uh, Ťažko si možno predstaviť, koľko problémov vzniká na, mes- na miestnej a národnej úrovni. Tu by mala komisia aj parlament urobiť viac na to, aby sa dosiahlo zjednodušenie ale vašou povinnosťou by malo byť zabezpečiť aj to, že sa nevytvoria ďalšie bariéry na miestnej a regionálnej úrovni. Takže toto je to minimálne, čo treba urobiť. Keď uvidíte, že sú nejaké prekážky tejto povahy, treba ich odstrahovať, odstraňovať. My sme dnes e, si mali možnosť vypočuť greckého ministra, ktorý hovoril, že takisto sa e, tam uskutočne zjednodušovanie politik a to sa robí na národnej úrovni. Takže vaše povinnosti v tejto oblasti sú takisto obrovské, ľutujem, ale nemáme už čas na dlhšie vyhlásenia. Vymiar teritoriálnej politiky. Okay. Teraz dám slovo opätovne vám. Um, eh. Takže teritoriálny rozmer koznej politiky. E, vlastne s tou pobaltskou stratégiou tam sme už vlastne túto tému tak trochu otvorili, už aj Jan dal e, konkrétny e, príklad, takže trochu sme sa už aj tomuto územnému rozmeru venovali, ale vlastne ide tu o spoluprácu, o miestny rozvoj, o rozvoj miest a ide tu aj o nové nástroje, ktoré komisia navrhuje, pokiaľ ide o tento, túto miestnu úroveň, aby tá sa aktívne zúčastňovala politiky. Čiže ak e, máte nejaké takéto témy, e, obce, teda mesta, e, vidiek, to všetko sem patrí. Ide tu o posilnenie územného rozmeru tejto politiky vlastne. Čiže sú k tomu nejaké pripomienky, otázky? Pán Oswald? OK. Uh, ja ako spravodaj pro Európu... Ja ako spravodajca pre Európsku územnú spoluprácu si myslím, že pokiaľ ide o tento územný rozmer a rozmer na základe cezhraničnej spolupráce, je jedný, jednou zo zásadných e, vecí. A toto by malo odpovedať e, nie tomu, aby sme zase naplňovali stratégiu 2020, ale aby tá územia spolupráce vytvárala, vytváralo podmienky pre túto spoluprácu. Takže práve tá tematická koncentrácia podľa mňa by mala byť oveľa voľnejšia, pretože my máme veľa hraníc, kde ak budeme sa e, pridržať e, tej tematickej koncentrácie, budeme hovoriť o výskume a o vývoji, tak napríklad je tam les, ako tam budete robiť výskum a vývoj a musíme predsa to územie nejako prepojiť. Musíme teda e, použiť ten place-based approach musíme e, začať z toho, musíme to spraviť tak, aby sa nám prepojovali jednotlivé podmienky medzi sebou. Čiže ak tam máte turistiku, tak musíte podporovať turistiku. Treba to prepojiť a tým pádom odpovedám aj na tú pobaltskú stratégiu, o ktorej hovoril kolega. Myslím, že tá stratégia vznikla práve preto a sú tam zapojené tie územia práve preto, lebo sú schopné vykonať alebo dosiahnuť tú celistvosť. Čiže nie, že my im ju budeme diktovať, E, nejakými tematickými cieľmi a tak ďalej. Predsa oni vytvoria ten celok a pokiaľ tá, to územie nie je jednotné, to územie je odlišné. Napríklad v prípade Dunajskej stratégie máte veľké mesta, máte tam e, turistické územia, máte tam chudobné územia. Naozaj každá z nich, každé z nich potrebuje iný prístup, aby to celkovo fungovalo. A teda predsa cieľom tejto makrostratégie je, že sme si my povedali, alebo tí, čo ju vytvárali, že áno, chceme vytvoriť jeden celok, ale v každej oblasti musíme postupovať rôznymi prístupmi. Takže preto si myslím, že práve tá stratégia, e, ktorá existuje za rukou toho, že to bude fungovať spoločne, že to bude vytvárať jeden e, celok jeden cieľ. A nie, že to teraz budeme tou tematickou koncentráciou nejako viazať. Ďakujem. Yes, Jan Olbricht, áno, ďakujem pekne. Iba stručná informácia z mojej strany. Chcem vám e, povedať e, nasledovnú vec. Poprvé, máme v nariadení niektoré prvky a niektoré prvky sú zase v tom politickom e, prístupe. A to, čo máme v tom politickom prístupe, e, to je tá makroregiálna stratégia, to je tá teritoriálna zložka. A pokiaľ ide o európske peniaze, vlastne žiadne peniaze pre makroregionálne veci nie sú. A to by každý mal jasne vedieť. Čiže to neznamená, že nie sú peniaze, ale Peniaze idú cez projektory, ako, ako to spomenal, spomenal predseda. Potom e, problémy miestnej oblasti a vidiecké oblasti. Tam sú odlišné e, kvality vlastnosti e, v rukách dvoch odlišných ministrov. Poprvýkrát tu máme spoločné plánovanie a to podľa mňa je veľmi dôležité. Máme to v rámci tejto CSF, tohto rámca, ako to povedal Marek Vožňák už predtým. A budeme to mať aj v, tom, e, v tej partnerskej e, zmluve. Čiže bude si to vyžadovať e, spoluprácu od ľudí z polnospodárskej politiky aj koheznej politiky. Čiže chcem vás upozorniť, že na Európskej komisii sa momentálne pripravuje manuál pre spoluprácu medzi E, miestny, mestskými pardon, e, zónami a videckými zónami. A prvé stretnutie e, k tomuto projektu bude v MEC budúci mesiac, potom ďalšie stretnutie bude vo Varšave na jar a tretie stretnutie možno sa uskutoční v Bruseli a tam už bude ten manuál pripravený pre spoluprácu medzi teda týmito miestnymi a teda mestskými pardon, a videckými oblastiami. Takže to stále pokračuje. Eh, a potom ďalšia vec, to je tých známych 5% ERDF. To e, sa hovorilo v Európe, že to bude 5% pre e, mesta, ale nebola to pravda. Ako dobre viete, výbor regionu na tom pracoval a nie je to naozaj 5% pre mesta, je to skôr taký pilotný e, program pre členské štáty, aby pripravili program pre mesta aj susedov, ale nie projekt program. Program, ktorý by mal byť pripravený s týmito 5%. Nie je tam žiaden limit pre mesta v, tom, v týchto operačných eh, programoch. Tých 5% je vybraných preto, aby sme tu mali nejaký pilotný projekt. Čiže to, myslím si, eh, sú tie územné proky, ktoré sú veľmi dôležité. A potom ešte chcem povedať jednu vec, ak dovolíte. Marek Vožňák povedal, že tie dokumenty eh, sú blízke E, tomu, čo si myslí parlament a výbor regionov, ale to nie je náhoda, pretože sme neoficiálne spolupracovali, ale, ale, ale veľmi efektívne spolupracovali. Takže tie závery výboru regionov a závery Európskeho parlamentu naozaj sú podobné a dokazuje to, že dokážeme spolupracovať nielen čo sa týka postupov, ale aj čo sa týka konkrétneho obsahu. Ďakujem, nepoznám vás po mene, ale nech sa páči vy. Kiitos puheenjohtaja. Nimeni on Pauliina Hajanen, tulen Suomesta. Sain tänään esi... Ďakujem pekne. Som Paulina Fionen, som z Fínska a som spravodajkyňou na výbore regionov pre pobaltskú stratégiu. Chcela by som povedať jednu vec, ktorá súvisí s touto stratégiou. Hovorili sme o tom, ako vylepšiť informačné toky, ktoré súvisia s touto stratégiou, a teda ako jednotliví partnery, aktéry mohli byť eh, viac zaangažovaní do tejto stratégie. Potrebujeme lepšie informácie a rôzne aktivity a vylepšenie tejto stratégie. Musíme naozaj tie informačné toky eh, vylepšiť v rámci povalského regiónu a teda spolupracujú medzi členskými štátmi. Podľa mňa eh, tým pádom tie jednotliví aktéry, jednotlivé strany budú vlastne do toho procesu viac zaangažovaní. Ďakujem pekne. Michal Schneider. Ja, danke, ich würde gerne... Ďakujem. Trošku všeobecne by som reagoval na slova Jana Olbrichta. Mám dojem, že dnes, dnes tá diskusia nie je už taká plamenná, pretože v minulosti sme už veľmi intenzívne e, o veciach diskutovali. Našli sme spoločné stanoviska, našu spoločnú e, veľkú vďaku by som chcel e, adresovať Európskemu parlamentu, že sme mohli takto diskutovať a že toľké podnety z našej strany boli presvedčivé a že ste, že ste ich prijali. Sme všetci v, takom, v, takom, v takej situácii očakávania, čo rozhodne rada. Za posledné dva roky som v prejavoch viackrát povedal, že e, vítam že to, že v Lisabonskej zmluve dostal Európsky parlament dodatočné práva, ale e, e, všímam si, že som mal pravdu. Môžeme byť veľmi spokojní, že Európsky parlament má každom prípade rozhodnutie k strednodobému finančnému rámcu nebudeme spokojní s týmito zrady. Pravdepodobne nebudeme môcť byť spokojní. Ak, e, aké dobré je, že Európsky parlament môže spolu rozhodovať. A verte mi, e, celkom jasne deklarujem, že my si myslíme, že Európsky parlament je vlastne advokátom našich re, regionálnych a lokálnych záujmov. Na rôznych spoločných zasadnutiach sa, e, myslím, veci e, vyplatili. V každom prípade však tiež dúfam, že ak musí prísť k ďalšiemu rokovaniu medzi parlamentom a radou, a v týchto rokovaniach kohezná politika určite zohráva svoju, zohráva svoju lohu, že totiž v týchto rokovaniach určite e, bude vidieť, že keď sa budú ťahať dosť dlho, ak pôjdu tieto rokovania dosť dlho, tak my, regióny, nebudeme v stave e, k 1.1.2014 dovršiť naše operačné programy a nebudeme môcť v e, tomto dátume štruktúrne e, prostriedky investovať, príde k medzere a táto medzera nás z krízy lepšie nevyvedie.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 Thank you very much. Uh, from Eurocities. Ďakujem pekne, Vandenos z Eurocities. E, my e, by sme chceli, aby výbor regionov, takisto Európsky parlament podporili e, delegovanie financí smerom k mestám. Mnohé mesta sú už pripravené, sú ochotné túto úlohu prevziať. Naozaj by to bol dobrý nástroj na to, aby sa posilnil integrovaný prístup na miestnej úrovni, aby sa posilnila viditeľnosť a teda ten tzv. ownership na miestnej úrovni a to angažovanie, to odhodlanie. My máme pocit, že to je možno e, iba fakultatívne, že by to členské štáty iba mohli zvážiť, alebo že by sa to e, nejako iba obmedzilo na to, aby e, mesta by e, boli iba začlenené do výberu projektov, čo by nestačilo. Takže to sa obávame. Ďakujem. Jan Albrecht, bardzo proszę. Jan Albrecht sa opäť hlasí o slovo. Takže ja by som odpovedal na tú otázku, keďže to týka spravodajcu. Tá odpoveď sa netýka iba, e, alebo nie je v rukách iba parlamentu, ale aj regionov. Otázka delegovania, spravovania alebo riadenia naozaj, ako ste povedali, je to tých slavných e, aspoň 5%. A to nie je problém projektu, je to problém programu na 5 rokov. A e, prvý návrh parlamentu je taký, že by sme dali, e, e, dali plné, plné delegovanie mestám na tých 7 rokov programu, ale potom mali sme reakciu strany rôznych členských štátov, aj z vlád a dokonca aj z niektorých regiónov, nebudem hovoriť, ktoré regióny to boli, ktoré boli proti, ale povedali, že mesta nie sú pripravené to spraviť. A preto ten návrh ide z parlamentu v tom znení, že dávame možnosť, fakultatívnu možnosť takéhoto rozhodnutia. Čiže buď e, bude plné delegovanie, alebo čiastočné delegovanie, teda že vyberiete e, projekt, budete kontrolovať projekt a tak ďalej. Čiže zase naša reakcia je taká, že dáme flexibilný systém a ten umožní členským štátom si vybrať, e, rozhodnúť sa, či e, riadenie programu bude delegované na mesta alebo nie. Ale treba byť optimistom. Naposledy, pred 7 rokmi, sme navrhovali delegovanie na mesta a vtedy to bolo úplne zamietnuté z hľadiska subsidiarity. Teraz to už zamietané nie je a je to oveľa viac e, diferencované. Ale potom posledná e, pripomienka, pokiaľ ide o delegovanie e, riadenia na mesta, to v skutočnosti si vyžaduje veľmi úzkú spoluprácu s regiónmi. Pokiaľ regióny uvidia, že mesta sú pripravené, tak e, sa to potom bude rozvíjať. Ale myslím, že zatiaľ si to bude vyžadovať naozaj veľmi náročné rokovania medzi regiónmi a medzi mestami. Ale myslím si, že už aj to čiastočné delegovanie už by e, bolo istým krokom vpred. Ďakujem. Dziękuję za to stwierdzenie. Ja tylko jako, jako przedstawiciel regionu Nuž možno konštatovať, že ako zastupca jedného regiónu len e, podporujem vaše slova. Mám obavy spojené s tým priamo, posunúť určité veci priamo e, e, regiónom a mestám. Spolupráca bola určite veľkou výhodou pre mestá a regióny. Odovzdávanie určitých prostriedkov, nuž, to je vec, ktorá zostáva otvorená ako e, z perspektívy regiónov to možno pomenovať takto. A teraz k, tej spoloč, k tému spoločnému strategickému rámcu ako spravodajca výboru regionov môžem povedať nasledovné. My sme pokiaľ ide o delegované akty, e, sme ich e, vypracovávali, E, situácia sa zlepšila, komisia nám vychádza viac v ústrety a veľmi úzko sme spolupracovali s generálnym riaditeľstvom REGI a situácia teraz vyzerá nasledovne. Na, za prvé máme časť e, e úprav sa nachádza v prílohe k, samotnej, k samotnému právnemu aktu a to i obe strany takto potvrdili a dohodli. Pani Krell a e, pán Van Nistelrooy tu veľmi úzko spolupracovali. Viem, že komisia delegovaný akt e, chce navrhnúť. Partners, bude sa týkať partnerských zmluv a takisto operačných programov. Budeme tu mať určitú e, formu dvoch dvoch línií. Na jednej strane táto príloha a na druhej strane tento doplňujúci dokument, dopl- doplňujúci materiál. Napriek tomu si myslím, že to predstavuje zlepšenie, e, kde sa určité nedostatky e, vylúčia. Nuž a teraz v materiáli sa hovorí o dodatočnom e, o dodatočnej európskej pridanej hodnote. Myslím si, že je to dobrá formulácia. Nad rámec toho ďalej existuje určitý zoznam e, dobrých príkladov, dobrých praktík, indikatívny zoznam, ktorý nám dá možnosť e, rozhodnúť sa. Myslím si, že týmto smerom idú i naše práce. Pri rozhovoroch medzi našim výborom a komisiou e, sú určité E, sú teda styčné body a myslím si, že sme oprávne nespokojní s výsledkom. Určite by to mohlo vy, dopadnúť i lepšie. Napriek tomu však je to podľa mňa dobrý kompromis, pokiaľ ide o spoločný strategický rámec. Myslím si, že rovnako dôležitá je rýchla, rýchle prijatie právneho predpisu, hoc by sme si určite želali, aby to prebehlo ešte rýchlejšie. Sme v určitom, určitom časovom sklze. Máte k tomu ešte otázky? Úvahy? Už síce nemáme veľa času, ale ešte by bolo trošku priestoru, ak by ste mali otázky. Nevidím, eh, že by tomu tak bol. Tému sme teda privieši. A predsa len otázka. Thank you, Chair. Um, just for complete... Ďakujem. Iba aby sme boli kompletní v tejto eh, veci. My sme tiež súčasťou eh, Koteru, ale vlastne budem musieť skoro odísť, pretože teda kolega e, ide už na lietadlo, ale e, v každom prípade je členom pre e, výbor pre miestny rozvoj a chcel by určite zdôrazniť teda ten miestny rozvoj nie len meský, ale aj iný subregionálny rozvoj, ktorý je dôležitý a nástroj takéhoto komunitárneho miestneho rozvoja ako istý spôsob získavania fondov, fond pre rozvoj vidieka, ale aj iných fondov. Čiže o toto rozhodne je záujem. Myslíme si, že by sme to mali naozaj viac podporovať asi pri rokovaniach aj s radou. Aby sme zabezpečili, že vždy, keď to bude e, možné, e, tak fondy môžeme e, dať E, tieto fondy dispozície. Niekedy to bude formou CLLD, niekedy to budú formou domácich systémov, ale potrebujeme e, sa na to pozrieť nielen z hľadiska miest alebo iných obcí, ale aj z hľadiska možno miestnych komunít alebo nejakého posilňovania týchto miestnych komunít, aby e, štruktúrálne fondy a fondy pre rozvoj vidieka sa dávali dokopy a aby v členských šatoch sme naozaj ešte zväčšili ten rozdiel medzi tým, čo je malý program a medzi tým, čo je tá, tá kritická masa potrebná na to, aby bol dosiahnutý poriadny e, dopad. Pána Garvi s dužou vagou. Ďakujem pekne. Máme tu e, vyjasnenie teda príslušného stanoviska. Na, no, e, hovorili sme o tom i na zasadnutí Kotoru. Som presvedčený, že toto stanovisko zohľadníme. Už veľa času nemáme a preto by som chcel poprosiť, aby sme pomaly e, stretnutie uzatvorili. Ja sa chcem poďakovať všetkým na účasť, za účasť na našom zasadnutí. Bolo dobré podľa mňa e, osviežiť si kontakty medzi výborom regionu a e, príslušnými generálnymi riaditeľstvami i, i, i výborom regi. A táto dobrá spolupráca vedie podľa mňa k tomu, že v budúcnosti sa budú prijímať právne predpisy, ktoré posilnia lokálnu spoluprácu a posunujú ďalej. To, čo sa dnes povedalo, to, čo ste dnes vyjadrili, to všetko sa pokúsime e, vo vyhlásení e, výboru regiónov odzrkadliť. Pripravíme ho do konca roka a preto som vám vďačný za vaše úvahy, Som presvedčený o tom, že našu plodnú spoluprácu budeme pokračovať i naďalej. Ďakujem a odovzdávam slovo pani predsedničke. Ďakujem. Stručná pripomienka k Eurocity. Ja si pamätám, ako som to ja vnímala v roku 2005 či 2006, keď sme vtedy ako komisia prišli o možnosť delegovaných právomocí, teda smerom k mestám, aby tie mohli tie programy riadiť. Vidím, že sa ľudia ešte e, e, nenaučili, ako to majú robiť, ale prečo by sme nemohli mať pilotný projekt, mať nejakú skupinu miest, ktorá by e, mala túto zodpovednosť, e, aby zistili teda, či to dokážu spraviť, aké problémy v takomto kontexte prípadne vzniknú. Čiže k záverom tohto stretnutia chcem ešte povedať, že ma veľmi teší a takisto aj v mene, myslím si, celého výboru Regi to môžem povedať, že za posledné tri roky sme vytvorili nový spôsob spolupráce s výborom regionov, kde kolegovia e návrhy ich stanovisk nám predkladali, porozprávali sme sa o nich spoločne podelili sme sa o názory a naozaj takýmto spôsobom sme mali e, istý e, väčší dopad. Aj oni nakoniec na naše e, myslenie a častokrát viete, keď ten vstup je neskoro, tak potom už, už sa nestihne nejakým spôsobom toto začleniť, zapracovať, ale toto sme naozaj vylepšili a myslím si, že najlepší právny rámec pre politiku je e, nerobiť nič, pokiaľ nemáme dobrý rozpočet. A pre nás je tu táto teda e, výzva dôležitá pre Európske inštitúcie, e, ale myslím, že aj vy doma by ste mali pracovať s svojimi vládami, pretože nie je to parlament, ktorý to blokuje, nie je to komisia, ktorá chce zmenšiť rozpočet alebo znížiť. Je, sú to vaši ministri, vaši premiéry, vaše vlády, ktoré sa snažia čo najviac to zoškrtať E, neviem, že všetky vlády, ale je tam aj to právo veta, takže toto prosím spravte aj doma. A potom chcem povedať, že vidíme, že v tomto období, keď musíme proste konsolidovať rozpočty aj doma, aj e, teda na úrovni členských štátov, e, musíme sa vždy trikrát pozrieť na každé euro, ktoré investujeme. A teda je naozaj legitimné, aby sa vlády pozreli na to, akým spôsobom na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni sa tieto peniaze vynakladajú. Ale oni častokrát zabúdajú na to, koľko právomoci e, sa dostalo časom na túto úroveň a tie peniaze by tiež na to mali byť prepojené. Ale je tu riziko, že budú tu isté tendencie opäť centralizovať to, čo už bolo dosiahnuté, čiže e, v rámci decentralizácie európskych ekonomík. Takže aj na to sa treba e, pozrieť, treba na to dávať pozor, aby sa nám to nejako neotočilo, pretože to je veľký úspech, myslím si. A treba sa pozrieť na to, čo všetko môžeme dosiahnuť, pokiaľ e, európske politiky môžeme naozaj vykonávať na miestnej a regionálnej úrovni. Takže je to dôležitá výzva, berte to vážne a nedovolte, aby sa e, aby došlo k takémuto regresu. E, a teraz musím povedať e, takú nepríjemnú správu. E, všetci, ktorí nie sú z výboru regi parlamentu, teraz musia odísť z miestnosti, pretože musíme my ešte hlasovať. Máme hlasovacie zoznamy, už aj tak meškáme, takže poprosím všetci, čo tu nemáte byť, odíďte, prepašte, že vás takto vyháňam, ale je to proste tak. Ďakujem pekne a na budúci rok sa opäť vidíme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 E, ide o to, aby som vás videla. Neviem, kde by ste chceli radšej sedieť. Uh, we, we are ne nearly ready. Miguel should open the votes. Did you put your cards in? A môžem, a poprosím vás, aby sme vyskúšali hlasovacie zariadenie, hlasovacie karty. No a teraz začíname vlastne. Začíname hlasovať o Eh, správe o <clears throat> obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi vody a vodného hospodárstva a tak ďalej, pozmeňujúci návrh číslo 61. Čiže máme to overiť, alebo nie? We check. Are we checking? No. No, no, so you eh, Dobre, takže nie, neoverujeme nič. Nekontrolujeme. Takže začíname už rovno hlasovať. 61, kto je za? proti. Myslím si, že bol zamietnutý tento návrh. 62 za, proti. Zamietnutý. 63 a 64 spoločne za, proti. Zdržali sa zamietnutý. 65 za, proti. Prijatý. 5 za, proti. Zdržali sa Neviem, overíme peťku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 7 za, proti, zdržali sa prijatí, 66 za, proti, zdržali sa pri, zamietnutý, 67 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 68 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 69 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 70 za, proti, zdržali sa, prijatý, 8 za, proti, zdržali sa, prijatý, 73 a 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 75 za, proti, zdržali sa prijatí, 76 a 7 za, proti, zdržali sa prijatí, 78 a 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 9, 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 80 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 81 za, proti, zdržali sa prijatí, 82 za, proti, zdržali sa prijatí, 84 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 85 za, proti, zdržali sa prijatí, 86 a 7 za, proti, Zdržali sa zamietnutí. 88 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 89 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 11 za proti zdržali sa prijatí, 12 za, proti zdržali sa prijatí, 13 za, proti zdržali sa zamietnutí. 14 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 16 za, proti, zdržali sa prijatí, zamietnutí. O, o, musíme z toho veriť. 16. The vote is closed. Končím hlasovanie. Je prijatý. 17 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 18 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 19 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 20 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 21 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 92 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 93 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 22 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 25 za, proti, proti, zdržali sa prijatí, 26 za, proti, zdržali sa prijatí. 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 28 za, proti, zdržali sa prijatí. 28 overujeme. Otváram hlasovanie. Je prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. O 98 nehlasujeme. Ideme na 102 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 103 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 104 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 105 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 31 za, proti, zdržali sa za, prijatí, 106 za, proti, zdržali sa prijatí, 107 za, proti, zdržali sa prijatí, 110 za, proti, zdržali sa prijatí, 111 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Čiže o 113 hlasujeme, ak niekto má nesprávny zoznam. 113 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 32 za, proti, zdržali sa prijatí, 115 a 16 za. Nie, nie, prepačte. Takže prechádzame na 117 a 118 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 33 za, proti, zdržali sa prijatí, 34 za, proti, zdržali sa prijatí, 119 za 120 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 100 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 122 za, proti, E, zdržali sa zamietnutí, 123 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 124 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 125 a 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 35 za, proti, zdržali sa prijatí, 127 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 36 za, proti, zdržali sa prijatí. 37 hlasujeme za, proti, zdržali sa prijatí. 38 za, proti, zdržali sa prijatí. 39 za, proti, zdržali sa prijatí. 131 za, proti, zdržali sa prijatí. 40 za, proti, zdržali sa prijatí. 41 za, proti, zdržali sa prijatí. 42 za, proti, zdržali sa prijatí, 133 za, prepašte, 132 za, proti, zdržali sa prijatí, úvodné ustanovenia 43 za, proti, zdržali sa prijatí, 44 za, proti, zdržali sa prijatí, 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 45 za, proti, zdržali sa prijatí, 46 za proti zdržali sa prijatí, 47 za, proti zdržali sa prijatí, 48 za, proti zdržali sa prijatí, 49 za, proti zdržali sa prijatí, 50 za, proti zdržali sa prijatí, 51 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti zdržali sa prijatí, 54 za, proti zdržali sa prijatí, 55 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 56 za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 58 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 57 za, proti, zdržali sa prijatí, 59 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 60 za, proti, zdržali sa prijatí. E, hlasujeme o celom stanovisku, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Stanovisko je prijaté 32 k 70. Teraz prechádzame k návrhu mechanizmu únie v oblasti civilnej ochrany. Spravdajca Olžík Vlasák. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 50. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 11 za. Overíme si tu 50. -ku. The vote is closed. Končím hlasovanie. Je prijatý. 11 za. Proti zdržali sa prijatí. 51 za. Proti zdržali sa. Myslím, že to je prijaté. Overíme 51. Should be accepted, but never know, yes. Okay, the vote is... It's rejected. What did I say? Zamietnutý, nie? Čo som povedala? dobre, zamietnutý. 52 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý, 53 za, proti. On 53, I don't nie som si istá 153, musím si to overiť, lebo jedna politická skupina sa jasne neviedrila. Hlasujeme o 53, prepačte. 53. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 54. Za, proti, zdržali sa Prijatý. 55 za, 54 you want to check, oh my god. 54 si chcete overiť. Dobre, overujeme návrh 54. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý, síce tesno väčšinou, ale je prijatý. 55 za, Ak e, nevidím koordinátora, musím potom každého spočítavať. Kto je za 55 ku ešte raz? Prijatý. 56 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 12 za, proti, zdržali sa prijatí, 57 za, proti, zdržali sa prijatí, 58 za, proti, zdržali sa prijatí, 59 za, proti, zdržali sa prijatí, 60 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 61 za, proti, zdržali sa prijatí, 62 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 63 za, 63. Čakáme na kolegov z Alde. Um, ehm, 63. Ešte raz. Uh, zamietnutý. 64 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 65 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme 65. Overujeme. Oh, rejected. Zamietnutý. 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 67 Vlastne, prepašte, to odpada. Vlastne neodpada. Dobre, 67 za, proti, zdržali sa prijatí, 68 za, proti, zdržali sa prijatí, 69 za, proti zdržali sa prijatí, 70 za, proti zdržali sa zamietnutí, 71 za, proti zdržali sa prijatí, 72 za, proti zdržali sa prijatí. Overujeme 72. Konec hlasovania. prijatý. 20 k 19. 73 za, proti, zdržali sa prijatí. 74 za, proti, zdržali sa prijatí. 75 za, proti, zdržali sa prijatí. 76 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 76 za, 78 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 79 za, proti, zdržali sa prijatí. 80 za, proti, zdržali sa zamietnutí, ale musíme si to overiť. 80 overujeme. Prijatý. 81 a 82 za, proti, zdržali sa prijatí. Um, ehm, um, mhm, takže nemali, nemuseli sme o tom hlasovať, prepačte. Prechádzame na 83 za, proti, zdržali sa prijatí, 84 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 85 za, 85 ku musíme overiť. Koniec hlasovania. Je prijatý. 86 za, proti, zdržali sa prijatí, 87 za, proti, zdržali sa prijatí, 88 za, proti, zdržali sa prijatí, 89 za, proti, zdržali sa prijatí, 90 za, proti, zdržali sa prijatí, 91 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overiť to musíme. Keď nepoviem prijatý, tak e, vždy to znamená, že si to treba overiť. Markus, prepáč, ale je to zamietnuté 19, 20. Teraz 92, kto je za, proti, zdržali sa. Znova to nie je jasné, overujeme 92. Um, the vote is closed and it's rejected. Končím hlasovanie, zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 94 za, proti, zdržali sa prijatí, myslím, 95 za, proti, zdržali sa prijatí, na 96 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Myslím, že je to zamietnuté, Markus. Ja viem, že ty chceš vedieť, ako sme to tu hlasovali. Overujeme 96. -ku. Zamietnutý. 97 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 98 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 99 za, proti, Myslím si, že je zamietnutý, ale môžeme si to overiť. Ak chcete, overujeme 99. -ku. So it's adopted. Návrh je prijatý. 100. Kto je za kto je proti, zdržali sa zamietnutí, 101 za, proti, zdržali sa prijatí, 102 za, proti, zdržali sa prijatí, 103 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 104 za, proti, z 104 si overíme. Končím hlasovanie. Prijatý. Teraz 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overujeme aj 22. Koniec hlasovania zamietnutý. 105 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté. Markus si to chce overiť. 105 overujeme. naozaj je to len veľmi tesná väčšina. Návrh je prijatý, áno, 22 k 19. 106 za, proti zdržali sa prijatí, 107 za, proti zdržali sa. Overíme si to, lebo tu jasne vidím, že tu E, to sa zamieta, ale vidím, že sa mi zdá, že, si, že meníte názor. Inak je to prijaté rozdielom jedného hlasu. 108 za. Ako viete, tie proporcie medzi skupinami sa zmenili, pretože mnohí ľudia tu chýbajú, čiže nemožno to posudzovať len na základe skupin. 108 za, proti, zdržali sa, Myslím si, že to bolo prijaté. 109 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz prechádzame na 116 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme si to. 116 overujeme. and it's rejected. Zamietnutý. 117 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Margus, e, to je tvoja vlastná skupina, žiadna kontrola. 118 proti, zdržali sa zamietnutí, 119 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 120 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 121 za, proti, zdržali sa prijatí, 122 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz máme úvodné ustanovenie 24 za, proti, zdržali sa prijatí, 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 26 za, proti, zdržali sa prijatí, 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 28 za, proti, zdržali sa prijatí, 29 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 31 za, proti, zdržali sa prijatí, 32 za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 33 za, pre, 33 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to bolo zamietnuté. Overujeme 33. Uh, it's adopted. 20 to 19, yeah. So, 34 in favor. So, 34 za Prepašte, nie. 35 teraz za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dve skupiny sú proti, jedna sa zdržala. 36 za, proti, zdržali sa prijatí, 37 za, proti, zdržali sa prijatí, 38 za, proti, zdržali sa prijatí, 6 za, proti, zdržali sa zamietnutý, ale to sme nemuseli vlastne o tom hlasovať, prepačte. 39 za, proti zdržali sa zamietnutý, 40 za, proti zdržali sa prijatý, 41 za, proti zdržali sa prijatý, 7 za. Overujeme sedmičku. 20 k 20. Ale zamietnutý. Dobre, 42 za. Proti zdržali sa prijatí. 43 za. Proti zdržali sa prijatí. 44 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 45 za. Proti zdržali sa prijatí. 46 za proti, zdržali sa prijatí, 47 za, proti, zdržali sa prijatí, 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overujeme osmičku. Konec hlasovania zamietnutý. Teraz 9, deviatka. 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 49 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 10 za, proti, zdržali sa Myslím, že to bolo zamietnuté. Odri, chceš to overiť? Tak často sme overovali na návrh Markusa, takže myslím si, že by sme to mohli urobiť aj na návrh niekoho iného, aby to bolo, bolo rovnovážne. Ľudia nehlasujú, ale čo s tým narobíme? Ehm, čiže bolo to zamietnuté. Teraz Hlasujeme o celom dokumente. Otváram hlasovanie. A teraz... A výsledok ešte. Financing Management Monitoring of Teraz ďalšia správa, správa UGIAS bod 11 našeho programu financovanie riadenia a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pozmejúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Proti? Príjma sa. 8. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 9. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 35 za proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 36 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 37 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 12 za, príjma sa. 13 za, nie. 13 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 41 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. To si preveríme elektronicky. Zamieta sa. 42 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 43 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 44 za, proti zdrhol sa niekto, príjma sa. 46 za, proti zdrhol sa niekto, príjma sa. 47 za, proti zdrhol sa niekto, príjma sa. 48 je neprípustný, 14 za, 14 za, proti zdrhol sa niekto, príjma sa. 14 preveríme elektronicky. Možno, že máte pravdu. Yeah, it's rejected which... Zamieta sa. 14 sa zamieta. 15 za. Proti zdržal sa niekto, príjme sa. 15 za. Proti zdržal sa niekto, príjme sa. 16 za. Proti zdržal sa niekto, príjme sa. 52 za. Proti zdržal sa niekto, príjme sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 53 za, proti, zdržal, príjma sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Úvodné ustanovenia, kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 2, pardon, ten sa stiahol. Kompromis 2, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 24 za, 24 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 25 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 26 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 5 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 27 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 28 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 29 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 30 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa 33 za. 33 si preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 34 za. Prijíma sa. Hlasovanie o nariadení. Hlasujeme. Nikto nebol proti, veľkou väčšinou sa prijíma. Teraz Katrin Grez. Priame platby pre polnohospodárov na základe podporných režimov v rámci spoločnej polnohospodárskej politiky. 45 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma, z, zamieta sa, pardon. 48 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 5 podľa mňa. 11 tu si preveríme. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis jednička, kto je za? Proti? Preveríme kompromis 1. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 15, kto je za? Pardon, 50, opravuje sa pani predsednička.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 21 to 19 adopted. 17 za, proti, to je rovnaká situácia. Preveríme si, preveríme si tento bod. Rejected. Zamieta sa. Ústny pozmeňujúci návrh 19. Je niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Je to len ústne, takže nehlasujeme. Hlasujeme predsa len. Kto je za? Proti, zdržal sa niekto? Príjma sa. Preveríme si to. Preveríme 19 bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. No, people don't vote. It's finished, close. Four vote. Uh, it's adopted by one vote, yeah. Jedným hlasom prešiel tento návrh. Other problem? No. Sú problémy s tým? Áno. Ja by som chcel hovoriť v mene spravdakyne pani Katrin Gres, ktorá tu dnes nie je prítomná. Ospravedlňuje sa. Pani Gres veľmi ľutuje, to, že boli vyjadrené namietky e, proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu, lebo e, tu ide o kompromis s tieňovým spravdajcom za ALD a ide o návrh týkajúci sa územných paktov na regionálnej úrovni medzi profesionálnymi združeniami a miestnymi e, politickými orgánmi tento návrh vychádza v zásade od výboru pre regióny a pani Grez vás žiada, aby ste hlasovali pre pôvodné pozmeňujúce návrhy 3 až 19, pretože bol by to významný signál toho, že e, náš výbor môže e, prispieť k, tomuto, k tomu, aby sa prihliadalo na záujmy územných aktérov. Ak nechcete hlasovať znova, toto ale nie je kompromis, už sme hlasovali. Nevracajme sa, vaš, vaš, vaša. Tentokrát to nevyšlo. Osemnáctka. Kto je za osemnáctku, kto je proti? Zamieta sa. 55 nebo, pardon, nebol prípustný. 56. 56, kto je za? Proti, zdržal sa niekto? Zamieta sa. 22, kto je za? Proti, preveríme si 22. The vote is closed and rejected. Mm, hmm so you should this. <laughs> Takže teraz prejdeme 62, nie, 64, prepáčte. Kto je za? Kto je proti? Zdrá sa niekto, zamieta sa. 68, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 69 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 27 za, roti zdrel sa niekto, príjma sa. Preveríme si 27. And it rejected 20. Zamieta sa. Teraz 30. Pozmeňujúci návrh 30, kto je za, kto je proti, zdržal sa, niekto príjma sa. To si preveríme elektronicky. And it's rejected. Zamietá sa 32, kto je za, proti, držal sa niekto. Rovnaká situácia, je to veľmi tesné, takže preveríme si 32 takisto. Zamieta sa. 33 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 75 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 76 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 78 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta. 79 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa, podľa mňa. 85 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. Úvodné ustanovenia, kompromis 2 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. 36, 36 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. Preveríme si. If, if Oljak was here, it would be easier to say, see because I never see. We are checking, so we close the vote. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 36 sa prijíma. Tým pádom 35 je prebytočná. 37. Za. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa. 39 za. Za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Trojka, ústny pozmenujúci návrh. Kto je, pro, je niekto proti trojke? Ústny. Takže hlasujeme bez pozmenenia. Trojka bez ústnej poznámky za, proti, prijíma sa podľa mňa. Preverme to ale. And then we go 42. Prijíma sa. 42 za. Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. Preveríme si 42. Preverujeme 42. zamieta sa. 43 teraz za. Za. Počkáme si. Myslím si, že sa to prijíma. 43. Preverujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 20 17, teraz záverečné hlasovanie pre celé ustanovenie elektronicky, pre celé nariadenie, pardon. Why we abstain? It's adopted, right? Yes. How... Prijíma sa. 18 proti 4 a 7 sa zdržalo Teraz správa Yunus o marži. I mean, this, everything is inadmissible almost. Okay, dear colleagues, I'm very happy that Yunus Omarji... Teší ma, že Yunus Omarji eh, ako spravodajca súhlasil, že stiahuje správu. To nám aj tak hlasovanie bude zložité. Tak za, e, začneme 33, príjima sa. 37, kde máme hlasovanie po častiach. Kto je za prvú časť, kto je proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržal, zamieta sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 40 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa, neviem. Pretože EKR mi stiažuje dnes život. Takže 40 preveríme. Zamietá sa 41 za, proti rovnaká situácia. Myslím, že sa to zamieta. Ak chcete, môžeme to preveriť. V rýchlosti to preverme. Preverujeme 41. Myslím, že to bolo zamietnuté. Yes, it is rejected. And then we go to 40... Zamieta sa. Kam teraz sa presunieme až k 68. na strane 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Preverme si to. Ah, it's, by one vote rejected, yeah. Zamieta sa. 69 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. Úvodné ustanovenia a tu pozmeňujúci návrh 3 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 5 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 6 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 9 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 15. Kto je za, proti? Podľa mňa sa to prijíma. Hoci a EKR je proti, takže radšej si to preverme. Komplikuje nám to dnes EKR. And it's adopted. It's adopted. Prijíma sa. 16, kto je za, proti. To isté, prijíma sa. 19 teraz, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Myslím, že sa to prijíma. To je všetko. A teraz hlasujeme elektronicky o nariadení. Otváram hlasovanie. So what I, what I should say speaker that we don't vote. What, what, what is it we don't vote? I'll tell you. Which point is this?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 Ako viete, kolegovia, e, tu nie je plné hlasovanie o všetkom, je tu dohoda nehlasovať o úvodnom ustanovení 13, a to je kompromis 2, a článok 5, to je kompromis 5, a článok 11, ktorý je kompromis 9, do novembra, kedy bude e, otvorený a modifikovaný e, mandát pre CEPER. išlo o júl pôvodne, ale to, čo pozmenili mnohí kolegovia v tomto nariadení, nie je už kompatibilné Uvidíme, či dosiahneme dohodu v novembri. Takže hlasujeme o všetkom okrem kompromisov 2, 5 a 9. You're welcome. So, uh, having said that, I would like to ask... V tomto úvode chcem poprosiť Markusa. Ich bin mit dem Verfahren... Súhlasím s postupom, teda s takým, že určité články, ktoré by boli proti e, tomu, čo vo všeobecnom nariadení bolo už dohodnuté, že sa toto odloží. Chcem však e, do zápisu a celkom jednoznačne e, skonštatovať, že na všetky skupiny, pokiaľ ide o obsah, sa zhodli na určitých bodoch. Chcem to tu dôrazne povedať, aby v novembri tieto body tak ako to bolo včera, včera dohodnuté, aby sme o nich mohli hovoriť. Pán Van Nistelrooy. Tiež do zápisu je dôležité to, čo práve Markus avizoval, že súhlasíte, že sa nebude napríklad o 11 v tom článku hlasovať. Áno, naozaj sme včera mali kontakty s ďalšími spravodajcimi a o CF, aby sme sa zaviazali o obsahu. Je lepšie však hlasovať, pretože jednou rukou hlasujeme, majúc mandát. Ak bude tu nové hlasovanie k mandátu v novembri, Nejde tu otázku interpretácie alebo právneho postoja toho či oného rozhodnutia. Takže ma teší, táto procedúra, ale môžem len zdôradniť, že je tu dohoda a to budeme rešpektovať ďalším hlasovaním. Áno, Viktor, ale nejdeme diskutovať. Chcem len potvrdiť, že ako náhle sa dosiahne dohodnutie o zmene mandátu pre o spoločných e, nariadeniach. Môžem len povedať, aby sme boli koherentní s nariadením o spoločných predpisoch. Začneme teda o 51. hovorí pani predsedajúca, kto je za, proti, zdržal sa, niekto zamieta sa. 2 za, proti, zdržal sa, niekto príjma sa. 52 za, proti, zdržal sa, niekto príjma sa. 53 za, proti, ešte raz 53 za, proti, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 55 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 56 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 60 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 4 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. príjma sa. 61 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 64 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 66 za, proti zdržal sa niekto, to zamieta sa. 60 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 69 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 70 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 72 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 75 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz nehlasujeme a o článku 5. Kompromis 6 je ďalší bod. Za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 88 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 86 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 87. Ten ale vypadáva, takže kompromis 7, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 9, ešte 11, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 98 za, proti, zamieta sa. Kompromis nie, o tom sa nehlasuje, ale áno, predsa len. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Stovka za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Sto tri a 105. tri a 105 spolu. 107, teda kto je za? 107 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 108 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 110 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Článok 11, teda teraz 133 za, proti, zdržali sa, E, prijaté 19 za, proti zdržali sa prijaté 134 za, proti zdržali, to si ešte uveríme, 134. And it's rejected. E, Zamietnuté 20 e, za, proti zdržali sa prijaté 135 za, proti zdržali sa zamietnuté 136 za, proti zdržali sa prijaté 137 za, proti zdržali sa prijaté 138 za, proti zdržali sa prijaté 139 za, proti zdržali sa, myslím, že to bolo prijaté 140 za, proti zdržali sa prijaté 121 za, proti zdržali sa prijaté 22 za, proti zdržali sa prijaté No teraz ústny pozmeňovací návrh 23. Je niekto proti? Nie. Takže hlasujeme to aj s týmto ústnym návrhom. 23 je za, proti zdržali sa prijatí, 141 za, proti zdržali sa zamietnutí, 24, pardon, 142 za, proti zdržali sa prijatí, 143 za, proti zdržali sa prijatí, 144 za, proti, zdržali sa, prijatí 145 za, proti, zdržali sa, prijatí 146 za. To si skontrolujeme, eh, pardon, nie, nie, to bolo to zamietnuté, 147 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 148 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 149 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 150 e, za, proti zdržali sa zamietnutí 151 za, proti zdržali sa zamietnutí 152 za, proti zdržali sa zamietnutí 153 za, proti zdržali sa zamietnutí 154 za, proti zdržali sa zamietnutí. Úvodné ustanovenia 26 za, proti zdržali sa prijatí 27 za, proti zdržali sa prijatý 28 za, proti zdržali sa prijatý 29 za, proti zdržali, teda, zamietnutý 1 za, proti zdržali sa prijatý 30 e, za, proti zdržali sa zamietnutý 31 za, proti zdržali sa zamietnutý 32 za, proti zdržali sa prijatý 33, teda pardon, 33 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý 36 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Úvodné ustanovenie 13, o tom teraz nehlasujeme. Čiže 43 a 44 oddelené, takže 43 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 44 za, proti, pardon, ešte raz za, 44 za. Kto je za? teraz proti, zdržali sa zamietnutí 45 za, proti zdržali sa prijatí 46 za, proti zdržali sa prijatí 47 za, proti zdržali sa zamietnutí 48 za, proti zdržali sa prijatí 49 za, proti zdržali sa prijatí 50 za, proti zdržali sa zamietnutí citácia do 25 za, proti zdržali sa prijatí, konečné hlasovanie. To bude v novembri, takže teraz nehlasujeme. E, čiže e, koniec hlasovania je teraz, ale výbor ešte pokračuje ďalej, respektíve ešte jedno hlasovanie nám tu dostáva. Ešte jedno. 15. So we go again, Olži Vlasak. Olži Vlasak je spravodajca.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 proti, zdržali sa. To je asi to isté, ale možno niekto si to rozmyslel, takže prečo tu overíme 39. -ku. It's the same situation, yeah. And 40... Naozaj to rovnaké, 40 za, proti, zdržali sa, asi to bude rovnaké, 41, či to sme zamietli, 40 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 42 za. Proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za. Proti, zdržali sa, prijatí. 43 za. Proti, zdržali sa, prijatí 44 za. Proti, zdržali sa, prijatí 45 za. Proti, zdržali sa, prijatí 46 za. Proti, zdržali sa, prijatí 5 za proti, zdržali sa prijatí, ne? 6 za, proti, zdržali sa prijatí, 47 za, proti, overíme si 47. Otváram hlasovanie. To bolo zamietnuté. 48 za. Proti, zdržali sa Zametnutý. 7 za. Proti. Zdržali sa. prijatí 49 za. Proti. Zdržali sa. prijatí 8 teda za. Proti. Zdržali sa. prijatí 50 za. Proti. Zdržali sa. prijatí 51 za. Proti. Zdržali sa. prijatí 52 za. Proti. Zdržali sa. prijatí 53 za. Proti. Zdržali sa. prijatí 54 za. Proti. Zdržali sa. prijatí 9 za proti, zdržali, teda prepašte, tam som si neistá, takže ešte raz, kto je za deviatku, proti, zdržali sa, asi to bolo prijaté. 10 za, proti, toto nebolo prijaté, zamietnuté, 11 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 12, 2, za, proti, zdržali sa, zamietnutí 13, za, proti, zdržali sa, zamietnutý 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 15 za, pro, pardon, teraz proti, zdržali sa, zamietnutý 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 17 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 55 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 56 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 57 za, proti zdržali sa zamietnutí 58 za, proti zdržali sa zamietnutí 59 za, proti zdržali sa zamietnutí 60 za, proti zdržali sa zamietnutí. Úvodom stanovenia 18 za, proti zdržali sa zamiet... prijatí pardon, 19 za, proti zdržali sa prijatí 20 za, proti zdržali sa prijatí 21 za, proti overíme si 20, máme si overiť číslo 20. Návrh bol zamietnutý. Teraz 22 za, proti, zdržali sa, prijatý. Jednotka za, proti, zdržali sa, prijatý. 23 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2 za, proti, zdrž... Neviem, nie som si istá, ale asi vlastne to bolo zamietnuté, ale si to overíme. Číslo 2. S väčšinou dvoch prijatých, 24 za, proti zdržali sa prijatí 25 za, proti zdržali sa prijatí 25, 6 za, proti zdržali sa prijatí 27 za, proti zdržali sa prijatí 28 za, proti zdržali sa prijatí 3 za, proti zdrža zamietnuté, asi, ale to si radšej overíme. Číslo 3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 Dámy a páni, mali by sme pokračovať a ďalším bodom nášho programu sú spoločné ustanovenia o európskych fondoch a zrušenie nariadenia. Ako viete, And... naši spravodajcovia sú Konstanca Krell a pán Lambert van Nistelrooy Takže najprv poprosíme spravodajcov a potom vy. Ja viem e, o tom, ale najprv si vypočujeme spravodajcov a potom vám odovzdáme slovo najprv Lambert, potom Konstance, potom vy. Lambert, nech sa páči. Máte slovo, ale musím povedať, že máme k dispozícii len asi pol hodinku, takže musíme byť veľmi struční. E, teda stručne. Ako postupovať? Náš mandát bol sformulovaný v júli a medzičasom sme mali orientačné stretnutia, na ktorom sme urobili plán trialógu. Súčasná situácia je taká, že v súčasnosti prebieha trialóg každý týždeň, okrem, z, okrem štrasburských týždňov. Takže z našej strany e, dávame vysokú prioritu účasti na trialógu a som rád, že po tom úvode, kedy bolo potrebné sa tak navzájom e, oťukať a zistiť vzájomné pozície, že aj negociačný tím a tie nevyspravdajcovia pre e, nariadenia sú, sa snažia držať krok, takže e, v podstate postupujeme tak, ako sme sa dohodli. Chcel by som povedať, že sme e, vychádzali z e, nášho mandátu, ale rada sa nedohodla, nerozhodla o všetkých bodoch, ktoré sú súčasťou nášho mandátu, takže budeme musieť čoskoro osloviť e, radu s tým, aby sme mohli zaznamenať väčší program E, pokrok. A čo je najdôležitejšie, to je práve e, formulácia znenia článkov a správna formulácia definícií. Hovorili sme o zásade partnerstva a teraz začíname pracovať na časti programovania. Predpokladali sme, že doteraz by sme snáď eh, mali dosiahnuť väčší pokrok, ak má byť úprimný, ale pokiaľ ide o náš ďalší krok, môžeme pracovať na preklade článkov, o ktorých sme eh, nehlasovali v júli, čiže teraz budeme pripravovať hlasovanie o úvodných ustanoveniach. Takže takto vyzerá dnes situácia. Nezaznamenali sme veľký pokrok, ale podarilo sa nám e, diskutovať o mnohých e, článkoch a zistovali sme, či rada je možná e, urobiť istý posun. My sme sa neodchýlili od našich základných pozícií. A toľko by som chcel povedať na úvod, možno, že Konstance bude k tomu chcieť ešte niečo dodať. Len e, krátko. Zásada partnerstva bude jednou z tých najťažších vecí na rokovanie, pretože rada jasne povedala, že v zásade s nami súhlasia, ale naše, nápady sa, naše návrhy sa im nepáčia. To znamená, že to bude veľmi ťažké a pokiaľ ide o e CSF, e Komisia predložila návrh, my e, sme otvorení na diskusiu o tomto návrhu a myslím si, že to je všetko, čo som chcela povedať. Lambert už povedal, že ten pokrok nebol nejaký, e, teda, že pokrok sa zaznamenal, ale nie až taký, ako by sme si boli želali. Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. E, pán predseda, ospravedlňujem sa, mala som, že, e, mala som sa hlásiť skôr o slovo, pretože ide tu skôr o metódy, než o podstatu. Chcela by som vyjadriť podporu spravodajcom, ale zároveň by som ich chcela poprosiť, aby zabezpečili, že organizácia trialógu bude v súlade s líniami vytýčenými na začiatku. To znamená, že všetky spravodajcovia na, o konkrétnych nariadeniach sa ho budú môcť zúčastniť a aby e, to nešlo o nariadenia, ale aby to išlo o tematické bloky. A takisto čakáme na e, návrh komisie e, ide o nejakú, komisia si želá nejaké všeobecné ehm, nariadenie týkajúce sa výdavkov na regionálne fondy a potom eh, by mali byť individuálne nariadenia, ktoré by spadali pod toto všeobecné mm, nariadenie. Eh, preto, aby bol ten eh, konečný produkt efektívnejší. Ja už som dvakrát hovorila k tejto veci a predsednička ma uistila, že sa veci budú diať tak, ako sa dohodlo na začiatku, že sa nebude postupovať podľa nariadení, ale podľa teore- e, tematických blokov. Takže neviem, čo sa s tým dá urobiť. E, ja takisto veľmi stručne by som sa chcel pripojiť k žiadosti pani Macony. a požiadať, či je možné zabezpečiť, že tá práca sa bude vykonávať podľa tematických blokov. Myslím si, že toto by bol lepší postup a pomohlo by to pri diskusiách. Myslím si, že by sa takto mohla zvýšiť, e, mohlo, mohli, mohla zvýšiť zapojenie do diskusie. Ďakujem, naozaj bola diskusia, prípravné zasadnutie priamo po 11. júli. Neviem, či bol, to bolo 11. alebo 12. A zhodli sme sa, že budeme postupovať v tematických blokoch, nariadenie po nariadení a že začneme všeobecným nariadením a potom budú nasledovať ďalšie nariadenia e, s tými rokovacími týmami. Tie vtedy v tom složení boli e, vymenované pani Hübner a otvorené sme nechali a dáva to aj zmysel, že ak bude potrebný určitý odborný bod, kde e, budú pre, prekryvy u určitých tém, že potom samozrejme predsedovia výborov, ktorí sú naši e, hlavní negociot, vyjednávači, že e, vlastne e, budú prizvaní a tým sme začali, sme už, boli sme už na druhom trialógu a verím, že pripravia sa i ďalšie, ale s týmto pôjdeme do, e, vpred v tých tematických blokoch. Ďakujem. Um, Ďakujem veľmi pekne je potrebné dosiahnuť pokrok na rôznych úrovniach a ja úplne chápem tú otázku, ako to všetko zosúľadiť, ako získať čo najlepšie informácie. Uh, Konstance už vyhlásila, že chceme veci urychliť a že chceme, aby sa začali rokovania o jednotlivých e, nariadeniach. A ak som správne informovaný, tak už sa vypracoval program pre všetky z nich. Čiže my e, každý z tých nariadení má svoju vlastnú cestu, ale medzi tým všeobecným nariadením a ďalšími existuje jednoznačné prepojenie. Možno, že tu je isté nedorozumenie, že sú tu rôzne negociačné týmy a je, môže byť dojem, že veci e, riešime jednotlivo, ale pokiaľ sú nejaké otvorené veci, E, my to môžeme e, predložiť, e, ale mám otázku, respektíve stretávam sa s otázkou v súvislosti s našim plánovaním. My musíme v novembri urobiť ten klaster finančných e, predpisov, na ktoré boli dohodnuté a možno by bolo dobre, keby sa to overilo, či aj zo strany Európskej komisie by bolo možné nám predložiť na hlasovanie finančné nariadenie jedno po druhom, aby sme takisto mohli potom zohľadňovať jednotlivé e, zmeny v tomto fonde a pokiaľ ide o finančné nariadenie, My predpokladáme, že tieto texty je možné začleniť do jeden po druhom po nášho finančného nariadenia. To je otázka, alebo či e, sa to má robiť inak, to je otázka e, na experta komisie. Prosil by som pani Macony, aby zo svojho pohľadu povedala, či odpovede, ktoré boli dané, sú z jej pohľadu v poriadku alebo či naďalej pretrváva problém, pretože ja si spomínam, že sme chceli rokovať u prierezových tém a tí príslušní e, spravodajci sú vždy prítomní. Podobnú stiažnosť som zažil i v mojej skupine, že to vraj nie vždy funguje a preto by sme už teraz podľa mňa mali preveriť, či je to e, tak, aj keď sme z toho nervózni, niečo, niektoré veci tu neprebiehajú transparentne. Ak by tu mohli, nastali problémy, tak budú aj pokračovať. Takže by som rád počul, čo povie k tomu pani Maconi. Grazie, presidente. Io non, eh, non... Ďakujem, pán predseda. Nemôžem povedať, že by som bola spokojná, lebo si myslím, že by bolo lepšie, keby sme pracovali tak, ako sa to predpokladalo od začiatku. To znamená, že do rokovaní by boli zapojené všetky strany, ktoré by sa ich mali zúčastňovať. E, je dôležité sledovať, čo sa deje napríklad e, v súvislosti s neprimeraným hlasovaním o kompromisných pozmeňujúcich návrhoch. Možno, že ten problém bol tu. My sme dvakrát hovorili o organizácii na poslednom zasadnutí maji, kedy som vystúpila a spýtala som sa, či budeme postupovať tak ako bolo pôvodne dohodnuté podľa tematických blokov a nie podľa tých jednotlivých predpisov, ale povedali mi, že sa bude postupovať podľa tematických blokov a teraz počujem, že sa má hovoriť e, postupovať podľa nariadení, takže mám pocit, že tu je nejaké nedorozumenie. Ja by som tu nechcel vstupovať do tejto rozpravy, musím o minútu odísť, ale len krátka informácia. E, E, negociačný tým pre RDF e, predbežne nemá stanovený konečný dátum, pretože rada a komisia ešte tieto termíny neschválili. Po druhé, dostal som od e, pani predsedničky Hibnerovej informáciu, že práca na CPR bude organizovaná takým spôsobom, že hlavní spravodajcovia budú postupne pozývať spravodajcov za odbetvové E, predpisy, aby sa vyjadrili k jednotlivým konkrétnym témam. Takže ja ako spravodajca e, čakám, že budeme informovaní o týchto termínoch a e, o tom, o všetkom, čo je priamo prepojené na RDF. Opakujem, že nie je tendencia všetkých spravodajcov pozývať na všetky stretnutia, ale my ako spravodajcovia by sme mali byť prizývaní k, ku konkrétnym témam, keď sa dostanú na program. Čiže toto je informácia, ktorú som dostala. Ja teraz čakám na informáciu, na ktorých e, rokovaniach by som sa mal zúčastniť. Konstance Kriel. Ja, so ist ja die Verabredung. Taká bola dohoda, že vždy, keď obsahové témy budú pred nami, ktoré sa týkajú iných nariadení, že spravodajcovia budú prizvaní. Také dojednanie bolo Problém je v tom, že teraz sme ešte stále pri prvom ťažiskovom bode. To je len všeobecná platnosť toho nariadenia, ale pri princípe partnerstva, e, pravidlách správania, definícií, to všetko sme ešte neprekonali. Sme len, pokiaľ viem, pri článku 8, hoci sme radu poprosili, aby nám dala text, ako má vyzerať čtvrtý stĺpec, Nevieme, e, ani len tento text nemáme. Nemôžeme teda povedať viac, než nám predtým povedal Lambert. Viac tam jednoducho nie je. Nebola tu možnosť príslušne prizvať spravodajcov od iných nariadení a preto zdieľam tie obavy Lambertove, že to ide vpred veľmi pomaly a verím, že tempo sa ešte zrýchli, pretože ak to pôjde takto, z, mimo našej viny e, budú problémy, už sme totiž viackrát e, avizovali e, na adresu komisie i rady. Je to ale rada, predsedníctvo, ktoré pri najjednoduchších veciach tvrdí, že musia konzultovať najprv pracovné skupiny v rade, či majú vôbec mandát. Je to veľmi, veľmi rigidné a rada by som, aby tu bolo tempo rýchlejšie a pri odborných otázkach by kolegovia mali byť prizvaní. Takže máme takéto informácie teraz. Ponúkam vám, pani Maconi, že budeme o tom, ak budú problémy, ešte ďalej diskutovať, aby sme naozaj vedeli, či tam, či on, e, inde e, treba čo si ešte urobiť. Budeme si musieť k tomu sadnúť. Dobre, a teraz dám slovo komisii. Máme ešte čas na ďalšie prihlášky? Regulation. Otherwise no, we don't have time. Okay, the, the last. Just a short Ešte posledný rečník. We... Len krátka informácia. My ako rokovací tým podľa nariadenia o Fonde súdržnosti sme v rovnakej situácii, pretože sme mali návrh na naše trilaterálne stretnutia, ale rada ešte na to neodpovedala. Čiže v tom momente, ako dostaneme odpoveď, začnú sa rokovania e, v datume, v termíne, keď sa začne trialog a keď nadíde vhodný čas, tak bude budete prizývaní aj k súčasným ustanoveniam nariadenia. Ďakujem. Prechádzame k, teraz e, všeobecne k tomuto finančnému nariadeniu. Nech sa páči. Ďakujem. Budem stručný. Ale je to technická oblasť a preto vás poprosím o zhovývavosť, pokiaľ by som zachádzal do veľkých podrobností. Pokiaľ ide o e, tento fond, komisia predložila pozmenujúci návrh nariadenia, v ktorom sa odrážajú názory parlamentu a tešíme sa na spoluprácu s parlamentom pri finalizácii tejto otázky. Teraz máme prílohu a navrhli sme aj delegovaný akt ktorý bude v zásade obsahovať niektoré menej dôležité prvky. Teraz sa vraciam k otázke prispôsobenia ktorá je potreb, ktoré je potrebné v tomto texte vo svetle revidovaného finančného nariadenia. Myslím si, že je potrebné, aby sme si pripomenuli východiskový bod. Východiskový bod pre komisiu, tak pre finančné e, nariadenie, ako je nariadenie o spoločných ustanoveniach, bolo odporúčanie Európskeho parlamentu o absolutóriu za rok 2010. Tu parlament využíva v plnej miere svoje sankčné mechanizmy na, e, ale legislatívny e, rámec do roku 2013 neposkytuje členským štátom dostatočné nástroje na to, aby mohli efektívne uplatňovať toto právo. A parlament takisto vyzval komisiu, aby posilnila svoju úlohu dohľadu a vyzval komisiu, aby vytvorila efektívny mechanizmus, aby komisia mohla plne e, v eh, eh, plnom rozsahu plniť svoje povinnosti týkajúce sa rozpočtu. Eh, súvisia s tým rôzne konkrétne návrhy týkajúce sa uplatňovania čistých finančných korekcií. Čiže toto sme sa snažili urobiť v týchto dvoch návrhoch. Z hľadiska architektúry e, finančného riadenia a e, riadecej kontroly sú tam tieto dva prvky. Je potrebné, aby komisia vytvorila e, jeden zdravý základ. V tomto smere máme systém účtov, ktorý E, má za cieľ vybudovať e, potrebnú dôveru vo výročnú správu komisie. Ďalej tu je systém preplacenia, ktorý e, sa, e, ktorý je kompenzovaný e, vopred financovaným finančným tokom a takisto e, členské štáty majú preplácať výdavky príjemcov predtým, než si uplatnia žiadosť o platbu. Okrem toho sa kladie dôraz na posilnenú dohľadovú úlohu komisie, potom ako budú predložené účty a to, keď budú overené e, dvorom auditorov. E, tu ide skôr o vytvorenie e, stimulov pre členské štáty, aby si riadne plnili svoju úlohu. Navrhuje sa zmena vo vzťahu k spôsobu, akým sa systémy odsúhlasujú na národnej úrovni. E, existuje návrh na e, systém určenia akreditácie na základe kritérií EÚ. Dôležitú zmen, zmenu predstavuje to, že zodpovednosť majú členské štáty, pričom komisia um, používa um, prístup založený na hodnotení rizika. V zásade ide o to, že podľa názoru komisie by sme mali naše zdroje uh, E, zamerať na tie oblasti, ktoré e, sú najväčšmi rizikové a tieto sa samozrejme dosť ťažko identifikujú. Toto je v zásade obsah toho, e, z čoho sa vychádzalo. Veľká časť toho sa nezmenila a ciele komisie v, pokiaľ ide o CPR, sa takisto nezmenili. Došlo k nejakým zmenám, pokiaľ ide o finančné nariadenie, ale ja by som sa chcel na ne v krátkosti zamerať. Z hľadiska posúdenia a príjmaň a schválenia účtov. Sú tu potrebné zmeny. V prvom rade nehovorí sa tu už o, o týchto účtoch, hovorí sa len o postupe E, ktorý je čisto účtovnícky a ktorý je oddelený od otázok zákonnosti a e, regulárnosti. Takisto je potrebné spresniť postupy. Nie je však potrebné meniť mnohé aspekty systému, vrátanie systému finančného riadenia, tých 10-percentných platieb e, pre príjemcov a tak ďalej. Teraz e, e, by som chcel hovoriť o otázke určenia orgánov zodpovedných za kontrolu a riadenie. Prvá zmena, ktorá sa musí uskutočniť, súvisí s tým, že výraz akreditácia treba e, nahradiť výrazom určenie, designation. E, sú tu isté prvky, ktoré sú duplicitné e, vo vzťahu k tomu, čo obsahuje finančné nariadenie. Tie je možné jednoducho vypustiť a je potrebné zvážiť, či je potrebné e, používať probačný proces alebo nie. Nie je však potrebné zmeniť proces určovania riadiacich a Eh, osvedčovacích orgánov a nie je zmen- potrebné zmeniť ani kritéria určovania týchto orgánov. A napokon nie je potrebné meniť podľa nás ani proces, ktorý sme navrhli na hodnotenie tohto procesu dezignácie. Uh, Takže ak mám odpovedať na otázku pána pána Nisaloroja, eh, podľa nás ide o technické postupy, ktoré si vyžadujú isté eh, prispôsobenie, ale podľa nás v texte netreba robiť zásadné zmeny a myslíme si, že sa to dá urobiť veľmi rýchlo. Ďakujem. Um, Teraz by sme mohli vychádzať e, z tohto základu a to aj po tom, ako bude o finančnom nariadení e, e, zahlasovať na plenárnom zasadnutí. Takže v podstate naše plánovanie alebo veci prebiehajú podľa toho, ako sme e, to naplánovali a Ja, dann herzlichen Dank an die Kommission und unsere Ďakujeme spravodajcom i komisii za e, aktualizáciu. A teraz sa dostávame k správe o Európskom fonde Solidarity, implementácia a aplikácia. Pani Feragut nás poinformuje o stave veci v súvislosti s touto správou. Ďakujem. Začnem tým, že spomeniem e, zaplavy, ktoré boli na rohu v Španielsku. E, takisto aj v Andalúzii, v Mursii, vo Valencii, bolo tam 10 mŕtvych, veľa ľudí zmiznutých, e, veľké materiálne škody, najmä e, v obci Lorca a Puerto Lobrera, čo sú dve obce, ktoré, ako dobre viete, sú v regióne Mursia. A v obidvoch týchto obciach naozaj e, boli veľké škody materiálne, či už v polnospodárstve, v školstve, v priemysle. A preto na úvod by som chcela e, sa e, v súvislosti práve s týmito zaplavami vyjadriť v tom zmysle, že vyjadrujeme lútosť a teda solidaritu s týmito obyvateľmi, ktorí boli takýmto spôsobom poškodení a postihnutí. Fond Solidarity, ten má tento rok 10 rokov, narodil sa, tak povedia, z roku 2002, alebo vznikol z roku 2002, myslíme si, že to bol a je veľmi užitočný, pozitívny nástroj, e, finančná pomoc, ktorá bola poskytnutá, e, bola 49 krát e, poskytnutá z tohto fondu Solidarity, tie žiadosti e, hovorili teda o e, Eh, prírodných katastrofách, regionálnych katastrofách a takisto aj niektorých katastrofách, ktoré sa uskutočnili v susedných krajinách. Najvážnejší prípad eh, to bolo zemetrasenie v roku 2009 Lakila. Eh, tam boli naozaj veľké škody, 10 tisíce ľudí stratili strechu nad hlavou a tam Eh, bola eh, poskytnutá pomoc v úrovni 492 miliónov eur, čo je tá najväčšia doteraz. Ale v každom prípade tento Európsky fond Solidarity za celé toto obdobie vykazoval aj isté nedostatky eh, súvisiace s kritériami zareagovania dosahu aplikácií alebo teda žiadosti a teda preto sme vykonali istý proces revízie v roku 2005 komisia navrhla zmenu tohto fondu takým výrazným spôsobom, ale hoci bola istá dohoda medzi parlamentom a komisiou, rada vtedy nesúhlasila a preto ako dôsledok komisia musela svoj e, legislatívny návrh stiahnuť. V súčasnosti myslím si, už e, máme takú situáciu, kde môžeme e, uvažovať o vylepšení takéhoto e, fondu Solidarity, najmä keď zohľadníme špeciálnu správnu účtovného alebo teda auditorského dvora, ktorý, dvoru auditorov, pardon, z roku 2080 hovorilo, že pokiaľ ide tieto regionálne katastrofy, to sú tie také menšie, tak povediac, tak tam tie účely alebo tie ciele sa nám neúplne podarilo splniť, pretože tá definícia bola veľmi nekonkrétna. Teda dvor auditorov hovoril, že tie nástroje nie sú veľmi rýchle a preto v roku 2010 komisia sa rozhodla otvoriť nový e, postup revízie tohto nariadenia a preto v roku 2011 v oktobri predložila oznámenie, ktoré aby teda už nemal ten neúspech, e, ako to, ten, ten predchádzajúci návrh mal ten neúspech, tak sa snaží e, vyriešiť tieto nedostatky, ale zároveň nechce e, nejakým spôsobom ovplyvňovať financie alebo teda objem finančných prostriedkov. A teda v tomto duchu sme pripravili návrh správy. Poprvé hovorí sa tu o aplikácii teda tohto fondu za posledných 10 rokov. Je to istý teda prejav solidarity, je to istý e, prejav teda solidarity najmä medzi e, ľuďmi, ktorí v jednotlivých regiónoch Európy žijú a teda vyjadruje to aj istú, e, alebo spomenuli sme tu aj istý pozitívny dopad na verejnú mienku zo strany tohto fondu. Takisto sa správe spomína, že sú isté, isté nedodržané lehoty, možno, že sa to naťahuje, E, keď sa platí z toho e, fondu, častokrát je to veľmi komplikované, treba by to schvaloval výbor, teda pardon, komisia takisto aj rada. Proste tie procesy sa naťahujú, dlho to trvá a častokrát e, výplata e, tých e, prostriedkov e, je až 9 alebo 10 mesiacov po samotnej katastrofe a niekedy ešte potrebných, potrebné sú 2 mesiace ďalšie na to, aby sme vôbec mohli dostať žiadosť zo strany členského štátu. Čiže v tej správe sa hovorí teda o prírodných katastrofách a E, obmedzuje sa iba na tieto. Nehovoríme tu o tých katastrofách, ktoré nejakým spôsobom sú spôsobené e, ľuďmi, pretože tie sú do istej miery e, pokryté poistnými zmluvami. Takisto sme hovorili o tom, že 3% žiadostí, ktoré boli predložené v kategórii regionálnych katastrof alebo nešťastí, častokrát nemohli byť akceptované práve preto, lebo nie je jasné v tom nariadení, čo to presne je, takáto regionálna katastrofa, takéto regionálne nešťastie e, a preto sme vlastne v tej správe požiadali, aby jasne bolo, jasne bolo vyjasnené, kedy regionu môže byť e, nejakým spôsobom poskytnutá pomoc, alebo kedy tá katastrofa môže byť považovaná za regionálnu katastrofu. Nie je to zatiaľ jasné. Potom sú tu tie vážne sucha. To e, sú veci, ktoré sa v čase tak postupne iba ukazujú a preto chceme tomu nejakým spôsobom to tam zohľadniť, pretože e, ťažko môžeme tu hovoriť o splnení lehoty 10 týždňov po e, ukázaní sa prvých nejakých prejavov, pretože sucho naozaj to trvá oveľa dlhšie ako 10 týždňov, je to dlhodobá záležitosť a treba to aj tomuto prispôsobiť. Potom, ako vylepšiť ďalej ten fond, už som e, povedala v minulosti, bez toho, aby sme menili objem finančných prostriedkov. Chceme, aby e, teda e, síce financie sa nemenili, ale aby sa skracoval čas, pokiaľ ide o poskytnutie týchto finančných prostriedkov. Teda, aby sa odstraňovala byrokracia, aby sa administratívne tie postupy zjednodušovali a aby sa zľaďovali rozhodnutia, e, pokiaľ ide o teda vykonanie e, danej e, platby. Konkrétne v tom pôvodnom nariadení bol veľmi dlhý proces, teda bolo rozhodnutie o odovzdaní alebo teda udelení tej pomoci a potom e, dlho trvalo, kým sa to naozaj stalo. A to chceme, aby sa skrátilo. Potom otázka e, žiadosti, tá by mala byť tak, spôsobe, tak, tak naformulovaná, aby sa to odovzdávanie tých finančných prostriedkov e, zjednodušilo, pretože v čase ekonomickej krízy je je náročné dať do, dopredu nejaké peniaze zo strany regiónu, takže s takýmto spôsobom to chceme možno trochu zohľadiť. Potom tie domino efekty, e, niekedy e, máme efekty e, technologických katastrof v susedných krajinách, ktoré tiež môžu mať istý dopad aj v Európskej únii. Čiže aj tieto domino efekty, kaskádové efekty mali by byť v rámci toho Fondu Solidarity pokryté podľa nás komisia chce dať nejaké jasné ukazovatele, pokiaľ ide o, o, e, o rozmer e, týchto regionálnych katastrof. Ona tam spomína úroveň 1,5 HDP, ale myslíme si, že to je možno trochu príliš vysoké číslo, pretože um, bolo by síce by bolo jasné, kedy sa človek dostane k tým peniazom a kedy nie, ale asi tých regionov, ktoré by boli schopné túto úroveň dosiahnuť, by bolo veľmi málo, takže chceme túto sumu alebo toto percento znížiť. A potom tie otázky, čo sa týka toho sucha, to som už spomínala. Takže máme tu e, lehotu na pozmeňovacie návrhy, určite jednotlivé politické skupiny so svojimi návrhmi obohatia tento text a e, najlepšie by bolo, keby Eh, sme boli v tomto relatívne zajedno. Samozrejme, eh, rada to vníma možno trochu ináč, je kríza, treba šetriť, ale eh, my by sme mali ťahať spoločne v tom zmysle, aby sme dostali taký výsledok, ktorý pre Európsku úniu ako takú bude v konečnom dôsledku prospešný. Ďakujem. Ďakujeme za tento zaujímavý prehľad. Kto chce mu ešte niečo povedať, Konstant? pani Bobinska. Ja sa chcem sa spýtať, či môj bod sa dnes bude dnes diskutovať, alebo e, ďalší deň. Moje, moje odporúčanie len otvoríme lehotu a nebudeme diskutovať. Takže Konstanc k tejto správe. Ďakujem, pán predseda. Pán eh, Stavrakakis sa ospravedlňuje ako tieňový spravodajca za neprítomnosť. Eh, Poprosím, aby som vám komunikovala jeho odpoveď. Rád by poďakoval spravodajkyni za veľmi pekný návrh správy. Navrhuje alebo eh, konštatuje, že ide o jeden z najúspešnejších nástrojov solidarity ktoré má EÚ k dispozícii. Pridaná hodnota tohto fondu je nepopierateľná. Práve keď ide o konsolidačné úsilie viacerých členských krajín, to robí z ekonomickej pomoci e, nevyhnutnú súčasť tohoto súkolia. E, navrhuje e, jasne definovať koncept reagovania pri regionálnych nešťastiach a vytvoriť všeobecné kritérium pre posudzovanie závažnosti škôd. Posudzujúc zložitosť tých, e, tohto postupu, myslím si, že toto je potrebné, aby sme čo najjasnejšie mohli ukázať, aké e, nešťastia s, sú e, prístupné. Množstvo e, zamietnutých žiadností práve pre, kvôli nepripustnosti. Tiež by som zdôraznil podporu E, názoru spravodajkni, že fond by mal naďalej zasahovať tam, kde sú výnimočné okolnosti, aj keď e, nešťastie nedosiahne e, prahovú hodnotu závažného nešťastia. V minulom období sme použili fond pre obeti, obete takýchto nežností. Bohužiaľ ukázalo sa, že tento fond je veľmi časovo na, nemotorní a prostriedky nedosahujú recipientov v dostatočnom čase. Je dôležitá je teda flek, väčšia flexibilnosť tohoto fondu a zlepšenie procedúr, ktoré sprevádzajú tento fond. To zredukuje čas, v ktorom je dodaná pomoc. Nezabúdajme, že e, rýchlosť a mobilizovateľnosť tohto fondu je dôležitým tou súčasťou kvality pomoci, na ktorú sa stiažujú jednotlivé členské krajiny. Verím, že spravodajkyňa predložila veľmi dobré návrhy, pokiaľ ide o zvýšenie flexibility fondu. To by nám mohlo pomôcť pri, pomôcť pri nachádzaní riešení e, zlepšovania pomoci pre postihnuté regióny. Záverom by som chcel vyjadriť e, súhlas s návrhom Európskej komisie, aby tento fond bol v období 2014 až 2020 mimo rámca finančných výhľadov, aby sme zabezpečili čo najvyššiu mieru efektívneho financovania. Ďakujem. Ďakujeme, Konstans. Dodatočné poznámky od spravodajkyne. No, Chcem sa poďakovať Konstancii a počkám si na pozmeňovacie návrhy aj ostatných e, kolegov, aby sme teda s tou správou mohli e, pokročiť. V poriadku, komisia chce niečo povedať? Nie? Ani nie? Dobre, tým lepšie. Die Frist für die Änderungsanträge By som ešte oznámil lehotu pre podávanie pozmeňujúcich návrhov. Pre túto správu je to 17. október a pre, tú, pre tie ďalšie tri správy, ktoré sme dnes nepreberali, ale kde chcem povedať tie lehoty. Správa Rühle, tam je to 27. november. Správa pána Maňku, 27. november takisto a pani Bobinská takisto lehota 26.11. tohoto roka. Ďakujem vám a tým končím toto zasadnutie. noch der Hinweis für die wenigen. Je, eh, odkaz pre vás, ktorí ste tu. Zajtra máme stretnutie s národnými parlamentami. Ďakujem vám. Končím zasadnutie.